Okay, good afternoon, everybody. Želám vám teda príjemné popoludne, dámy a páni. Príde mi to také zvláštne, že sedím tu, lebo zvyčajne sedím úplne naopak inde, ale vzhľadom k tomu, že dnes je veľmi, veľmi špeciálny deň, nemáme žiadneho z predsedov, ktorý by sa mohol ujať predsedania, takže to padlo mne, pripadlo mne. Teraz by som vás chcela informovať, že na programe bod 6, to, je, to sú podozrenia z korupcie a vydávanie, e, pri vydávaní e, víz a povolení na pobyt v tretich krajinách, e, teda predaj, predaj občianstva v EU. Tak toto je téma, ktorú budem musieť preložiť na ďalšie zasadnutie. To bolo odložené a pokiaľ nemá nikto nejaké výhrady, tak by som týmto chcela považovať tento program za schválený. Teraz k druhému bodu. Druhý bod, e, tam na nešťastie musím oznámiť, že dnes nebudeme mať e, tlmočenie v gelštine, um, chorvačtine a dančine. Ďalej hlasovanie bude dnes o 18.20 a bolo by pekné, keby každý mal za sebou hlasovaciu kartičku, aby sme mohli, um, aby sme mohli hlasovať. Máme tu nejaké resty, schvalovanie, schvalovanie, schvalovanie zápisnice, a to konkrétne zápisnice z 30. marca až 1. apríla 2015 ďalej zasadnutí z 28. a 29. maja 2015 a zo zasadnutia z 2. júla 2015 pokiaľ nie sú žiadne výhrady voči týmto zápisniciam, tak ich týmto považujem tiež za schválené. No a e, ďalej, kolegyne a kolegovia, môžeme sa pustiť do prvého vecného bodu. Ide o právnu pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a právna pomoc v konaní o európskom zatýkači. Tu by sme si dnes vypočuli prehľad e, aktuálneho stavu v rokovaniach e, trialógu v tejto veľmi dôležitej téme, ktorá sa týka procesných práv v trestnom konaní. Je tu návrh e, smernice, smernice o predbežnej právnej pomoci pre podozrivé alebo obvinené osoby, pozbavené osobnej slobody a o podozrivé obvinené osoby e, v konaní o európskom zatýkači. Ja by som chcel hneď dať slovo e, Denisovi ako spravodajcovi e, k tejto téme, aby k tomu niečo povedal a potom dostanete slovo aj ostatní v diskusii. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Si myslím, že to, že tu nikoho nevidím, je asi dobré znamenie, lebo asi nie sú konflikty v tejto veci od začiatku tohto roka došlo k malému posunu. My sme od predchádzajúceho zasadnutia vlastne nedosiahli posun na výbore Liby, ale zároveň to bolo úspešné alebo užitočné obdobie, pretože sme si mohli vyjasniť argumenty na oboch stranách. Mohli sme dospieť k istému porozumeniu vzájomného postoja a my s predsedníctvom zase zistujeme, ako pragmaticky e, urobiť nejaký krok vpred, tak aby sme sa nedostali do nejakej ideologickej slepej uličky, kde nikto nebude chcieť ustúpiť a budeme zahnaní do kúta. Takže určite e, môžem povedať, že vďaka luxemburskému predsedníctvu sme mohli začať tento rok e, skúmaním článkov a vybrali sme si články o teda článok 5 o európskom zatýkacom rozkaze. Je možné dosiahnuť dohodu o tejto téme jednoduchšie než v iných článkoch a v tejto fáze Tiež by sme chceli hovoriť o článku o kvalite právnej pomoci. To sú ustanovenia, ktoré sa predtým objavili v odporúčaní komisie a o ktorých sme si mysleli, teda my ako Európsky parlament, že sú dostatočne dôležité, aby, ich, e, aby sa dostali aj do smernice. Odvtedy sa konalo niekoľko stretnutí, tak formálnych ako aj neformálnych, s holandským predsedníctvom rady a myslím, že sa dá povedať, že sme dosiahli celkom pekný pokrok, pokiaľ ide najmä o článok 5 a tiež o článku 5a. Tak sa teda volá teraz. Ten hovorí o kvalite právnej pomoci. Tam je treba ešte dotiahnuť niektoré detaily, takže to išlo naspäť do pracovnej skupiny rady. A tam sa vlastne e, teraz bude rokovať o tom takmer kompromise, ktorý sme do, dosiahli počas trialógu. Potom je tu ešte jeden článok, ktorý Ehm, kde by sme potrebovali, aby nám komisia pomohla. Je to článok, ktorý my navrhujeme o európskom vyšetrovacom rozkaze a právnej pomoci v prípadoch uplatňovania tohto konania. A tam napríklad je treba e, vyriešiť veci napríklad e, e, rekonštrukcie miesta trestného činu, stotožnenia osôb. A aj toto sú veci, ktoré vyžadujú určité kroky právnej pomoci, dožiadaní právnej pomoci. A my závisíme do veľkej miery od toho, ako situáciu zanalizuje komisia, teda ako posúdi, čo je správneho hľadiska potrebné. Pretože európsky vyšetrovací rozkaz, ten e, sa rieši až po Európsko, celoeurópskom systéme prístupu k právnikovi a domnievame sa, že by mohlo vzniknúť právne vákum, ak by sme nehovorili aj o situáciách, kde tretie krajiny ehm, požadujú o určité vyšetrovanie, alebo teda ak sa majú uplatniť nejaké opatrenia vyplývajúce z konania v tretich krajinách. Takže my čakáme na analýzu, tejto, na analýzu komisie k tejto veci. No a ďalej sme uh, uh, sa zaoberali, teraz je vlastne prvá polovica, alebo prebehla prvá polovica uh, holandského predsedníctva. Prvý trialog je plánovaný až na máj, ale my sme využili priestor e, na záver predchádzajúceho roka, kedy sme požiadali sekretariát o hodnotenie o posúdenie vplyvov pre Európsky parlament, teda aké sú dopady e, tých pozmeňovacích návrhov, ktoré navrhujeme my v porovnaní s návrhmi komisie. Teda my máme posúdenie vplyvov komisie, ktoré sa viaže k návrhu komisie a zatiaľ sme e, Zatiaľ sa nám nepodarilo realizovať, alebo to neukončené realizovanie posúdenia vplyvov našich pozmeňovacích návrhov, ktoré sú pomerne dôležité. Posúdenie vplyvov sa bude zameriavať nielen na náklady, finančné náklady, ale určite aj dopady našich pozmeňovacích návrhov na základné práva, a to osobitne v sociálnej oblasti. Takže malo by to byť posúdenie vplyvov vyvážené, ktoré bude pre nás dôležité z toho pohľadu, že chceme posunúť vpred dialog s radou, keď ten text bude pre nás jasnejší. No a na základe tejto informácie môžem povedať, že očakávame, že bude e, prvá pracovná verzia, nie je posledná pracovná verzia, ale že prvá pracovná verzia posúdenia vplyvov bude uprostred apríla niekedy k dispozícii. A potom sa tieňoví spravodajci stretnú a prediskutujú toto posúdenie vplyvov 19. apríla sa rozbieha ďalšia fáza trialógu a ja budem prezentovať e, tieňovým spravodajcom, teda aj sekretariat bude prezentovať to posúdenie vplyvov a pokúsime sa spracovať materiál, kde popíšeme všetky alternatívy. A e, my budeme samozrejme diskutovať s tieňovými spravodajcami tieto veci čo najotvorenejšie. Ja dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť rovnakú zhodu ako doteraz a to aj o type konania alebo spôsobe práce v druhej polovici holandského predsedníctva. Vzhľadom k tomu, že sa nám darí dosahovať pokrok, tak jedna z alternatív je e, snažiť sa nájsť e, riešenie pre celú túto tému už za holandského predsedníctva. Je to síce ambiciozne, ale je dôležité to zasadnutie 19. apríla. Na tom to stojí, uvidíme, ako to tam dopadne. Moji kolegovia tam budú. E, Takže ak tam nebudeme spolu, tak e, bude veľmi ťažké e, nájsť nejaký spôsob, ako napredovať. Ďakujem veľmi pekne, Denis de Jong. Ja dúfam tiež, hovorí predsednička, predsedajúca, že tam prídete všetci. A dala by som teraz e, slovo aj ostatným teňovým spravodajcom, a to najprv pani Zippel, <laughs> ktorá je teňovou spravodajkyňou za SAD, za skupinu SAD, a pani Zippel bude hovoriť po nemecky dnes. <laughs> Ponajprv by som sa chcela Denisovi srdečne poďakovať za jeho prácu a tiež sa chcem poďakovať aj ostatným spravodajcom. Doteraz sme mali naozaj veľmi dobrú a konštruktívnu spoluprácu. Tak ako Denis vo svojom príhovore povedal, v niektorých bodoch, aspoň niektorých, sme sa dopracovali k predbežnému stanovisku zhodnému. A to je pre nás veľmi dôležité, aby sme tu mali v tomto návrhu smernice nový článok, ktorý sa týka príslušného orgány, ktorý bude o tom rozhodovať a aby sme e, mohli teda povedať, že tieto rozhodnutia by mali byť nezávislé od technických výpočtov, aby to bolo kvalitné a efektívne, aby tam e, sme mohli využiť e, tieto prostriedky na pomoc e, v rámci právnej pomoci a potom teda by sme chceli mať takýto článok, ktorý by rozšíril právnu pomoc. Denis to už povedal, takže všetko je to len predbežné. Ešte nás čaká odsúhlasenie vnútroštátnymi vládami, nie som si istá. My dopredu nikdy nevieme, či tieto kompromisy naďalej e, pretrvajú, alebo či budú úplne odmietnuté, alebo pozmenené, ale Dúfam, že nejako konštruktívne budeme postupovať. Nezávisle od týchto predbežných dohovorov sú tu ešte nedoriešené otázky, ktoré tiež Denis spomenul napríklad všeobecné procesné náklady a pomoc na tieto všeobecné procesné náklady a ja naozaj s napätím očakávam, ako dopadne hodnotenie mm, dopadov. Dúfam, že túto pozíciu posilníme a preto sa teším na ďalšiu konštruktívnu spoluprácu s Denisom a ostatnými spravodajcami, ale aj na ďalšiu dobrú spoluprácu s radou. Ďakujem pekne pani Zipel. No a teraz sa pýtam, či niekto chce k tomu niečo dodať za iné inštitúcie k tomuto postupu. Nemusíte, len ak naozaj chcete. Keď rada chce, nech sa páči. Tak, mohol by som k tomuto povedať pár slov, ale podobne ako povedal spravodajca. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja si myslím, že nie sú nejaké zásadné e, spory e, ohľadom všeobecného prístupu medzi radou a parlamentom. E, rada obmedzila po, rozsah pôsobenia smernice. Niektoré členské štáty ho chceli dokonca rozšíriť aj na bežnú právnu pomoc pre osoby, ktoré nie sú zbavené slob- osobnej slobody, ale predsedníctvo sa snaží spolu so spravodajcom a tieňovými spravodajcami nájsť nejaké e, riešenie v skúmaní tohto textu, ktoré by, bolo, ktoré by vyhovelo aj e, zákonodárnemu orgánu, aj ostatným. A mm, len doplním pána De Jonga, konali sa tri trialógy a myslím, že boli veľmi konštruktívne. Evidentne tu bola vôľa preklenúť tie nezhody a e, za tento e, pozitívny prístup chcem poďakovať pánovi Denisovi de Jongovi a ostatným, aj, aj teda teňovým spravodajcom. Toto naozaj veľmi pomáha v hľadaní riešenia. Ťažko predvídať e, stanovisko členských štátov a, a to, ako vyplyne diskusia na rade, všetko to naozaj závisí od posúdenia vplyvov, ktoré momentálne asi necháva vypracovať Európsky parlament a od strategických záverov, ktoré e, z toho vyvodí Európsky parlament predsedníctvo, holandské predsedníctvo stále zotrváva na svojej línii, že sa bude snažiť robiť maximum preto, aby v tejto oblasti podporoval spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne za tieto slova, hovorí pani Zipol. Ďakujem zástupcovi rady a komisia. Vyzerá, že je spokojná, takže môžeme tento bod uzavrieť a prešli by sme k bodu 5. Nasledujúci bod na programe je prezentácia pána Janisa Dimitra Kopulusa e, o správe profesionál, profesionálne vyjadrovanie výzvy pri dosahovaní e, rovnosti pre LGBT komunitu. Takže vítam tu e, pána Jona, Joannis Dimitrakopulosa a dávam mu hneď týmto slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, dámy a páni. Veľmi pekne ďakujem, že ste prizvali poprvé e, nás, agentúru pre základné práva, aby sme prezentovali výsledky našej práce v oblasti základných ľudských práv lesbičiek, gejov, bisexuálov a transgender ľudí v Európskej únii. Ľudia možno majú odlišnú sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu, ale majú rovnaké práva na vzdelanie, zdravotníctvo a e, rovnocené zaobchádzanie ako ostatní. Majú takisto právo žiť e, bez strachu, v dôstojnosti a bez diskriminácie. A naša práca, doterajšia práca ukazuje, že napriek značnému pokroku e, v politickej oblasti nám ešte stále zostáva E, veľa práce e, v reále, v reálnej situácii. My sme začali zbierať informácie o zaobchádzaní s LGBT ľuďmi asi pred 9 rokmi, teda po vytvorení agentúry Európskej agentúry pre základné práva, a to na základe osobitnej žiadosti Európskeho parlamentu. Začali sme na začiatku skúmaním a komplexnou porovnávacou analýzou, ktorá bola zverejnená už v roku 2010, kde sme skúmali práva a politiky a zákony, ktoré ovplyvňujú práva eh, LGBT ľudí. Eh, najnovšia verzia tejto štúdie, to je už tretia, je v roku 2015, kde sa vlastne už, už, už ukazujú isté trendy a tiež zdôrazňujú výzvy a problémy. A tentokrát sme sa rozhodli porovnať eh, práva eh, tzv. intersex ľudí a naďalej budeme skúmať zaobchádzania práva všetkých príslušníkov tejto komunity LGBT. No a v roku 2013 sme publikovali výsledky naj, najväčšieho doterajšieho prieskumu, kde sa vyjadrilo viac ako 93 tisíc ľudí z komunity LGBT celej Európskej únie a tým vlastne sme im dali priestor vyjadriť eh, svoje očakávania, eh, obavy a hovoriť o problémoch. A minulý týždeň sme tu prezentovali práve na pôde Európskeho parlamentu najnovšie výsledky a to pre nás je posledná, posledný kúsok tej, e, tej skladačky, ktorou sa snažíme doplniť obraz. A hoci toto hoci tento prieskum e, ukázal na vzorke viac ako 93 tisíc ľudí e, ponímanie práv ich príjemcami, alebo teda ľuďmi, ktorých tie e, práva sa týkajú, my teraz skúmame tú druhú stranu rovnice, teda ľudí, ktorí by tie práva im mali zabezpečovať. A tam sme dopytovali viac ako tisíc verejných funkcionárov, lekárov, politikov, právnikov. To sú ľudia, ktorí sa nachádzajú na, na tom fronte, bojovom fronte a poznajú situáciu najlepšie. A na jednej strane oni hovoria o prekážkach a, a obmedzeniach, ktorým LGBT ľudia e, čelia, tak e, v, vo vzdelaní v zdravotníctve, ako aj v, vo vynúcovaní zákona. A na druhej strane e, tiež analyzovali alebo teda poskytovali príklady dobrých praktických postupov e, rešpektovania práv LGBT ľudí. V súčasnosti európska legislatíva nezakotvuje konkrétne ochranu pred diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie a my sme chceli zistiť, či výsledky našej štúdie, ktoré ukazujú, že LGBT ľudia sa, sa potýkajú s diskrimináciou e, a zastrašovaním nielen pri vzdelávaní alebo teda výcviku a e, v práci, ale aj v iných oblastiach sociálneho života. Teda toto je premisa, ktorú sme chceli potvrdiť alebo vyvrátiť. A ukazuje sa, že e, sú problémy, ktorých sa, k, k, ktoré sa dotýkajú LGBT ľudí tak vo vzdelávaní, ako aj vo e, v zdravotníctve, ako aj v kontakte s policiou. A toto je problém, ktorý budeme musieť riešiť. Ide totiž o e, základy smernice, horizontálne smernice o boji proti diskriminácii. Aby by som chcel začať od, po odpovediami verejných funkcionárov. Tieto boli e, nadizajnové navrhnuté tak, aby zisťovali názor verejnej sféry. A tu je snaha samozrejme presadiť podporu práv pre LGBT ľudí a e, títo ľudia akceptujú, že európska legislatíva môže byť, e, môže byť akýmsi hnacím motorom pre zmeny v jednotlivých krajinách a tam sa potom tie zmeny premietnú na národnej politické úrovni a tiež e, vlastne považujú takéto európske stimuly a impulzy za dôležité. Európska aktivita v tejto oblasti má tiež veľký vplyv, ale e, títo respondenti zdôraznili význam ďalších dvoch dôležitých faktorov na jednej strane verejnej podpory, verejnej podpory politickými lídrami a na druhej strane vyrovnané, vyrovnané spravodajstvo v médiách. Na tejto na tom, alebo teraz z, to, z týchto dvoch pohľadov e, riešenie LGBT, LGBT problematiky je komplikované, zlé, alebo problematické. No a sú tu dva, e, dve prekážky. V prvom rade e, sú tu predsudky, a to osobitne v e, štátoch Strednej a Východnej Európy a ďalej neviditeľnosť e, LGBT komunity, čo do istej miery ovplyvňuje každý štát alebo figuruje v každom štáte a je to, e, je to vlastne základ, to má v, určito, v určitých sociálnych predsudkoch a e, jednoducho tí politici nebudú investovať do politiky rovnosti, ak tí a tých práv nie sú viditeľní. Teda e, je potrebné, aby sa táto komunita zviditeľnila. Keď sa pozrieme na vzdelávanie, tak väčšina respondentov z oblasti vzdelávania, teda profesoria a učiteľia, tak hovoria nám o Eh, tak šikanovaní, ako aj o predsudkoch na školách. A opatrenia proti šikanovaniu a predsudkom a diskriminácii, tak eh, naražajú na nejasnú definíciu rôznych definícií sexuálnych orientácií. Teda v tomto prípade GV a lesbičky sú pomerne jasne definované, ale transgender ľudia nie. A eh, tu nám respondenti nahlasili napríklad to, že násilie na školách nie je najhorším problémom. Najhorším problémom je celková klíma, kde sa E, objavujú a opakujú homofóbne urážky, ktoré trivializujú e, sexuálnu orientáciu, ale e, pôsobia veľmi negatívne na žiakov, ktorí sa cítia byť príslušníkmi LGBT komunity. A mnohí učiteľia tiež, tiež citujú nedostatok učebných materiálov, ktoré by im pomohli eh, hovoriť o rovnosti LGBT ľudí. Teda eh, toto sa v mnohých prípadoch, v mnohých štátoch nedostalo do eh, kurikula občianskej náuky. A tiež učiteľe hovoria o tom, že nemajú dostatok vzdelania, alebo teda nie nemajú dostatok školení a vzdelávania, ktoré by im umožnili sa nejakým spôsobom na škole potýkať s tým problémom nerovnakého zaobchádzania s LGBT komunitou. A dajme tomu v Írsku, Spojenom kráľovstve, Cypre a Holandsku sme zistili, že z hľadiska um, boja proti šikane najlepším spôsobom by bolo poskytnúť uh, určitú, uh, určité školenie alebo vzdelanie pre učiteľov, ktorí by mohli tak lepšie podporovať nejakú podporu, poskytovať nejakú emocionálnu podporu. A e, v iných štátoch e, je potrebné neustále dbať na to, aby každý človek e, dostal tú starostlivosť, ktorá mu prináleží v, čo sa týka zdravotníctva, tak tam mm, celkovo sa ukazuje, že LGBTI pacientom je poskytovaná rovnaká starostlivosť. Ale v niektorých krajinách ako Bulharsko, Maďarsko, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko e, sme boli prekvapení, že sme od niektorých lekárov, ktorých sme e, dopytovali, e, počuli o nejakých ich kolegoch, ktorí ešte stále vnímajú homosexualitu ako chorobu čo je, e, ako povedal náš riaditeľ nedávno, primitívne vnímanie homosexuality. A toto naráža na e, spôsob, ktorým sa títo lekári stávajú k pacientom, ktorí sú evidentne LGBTI. A Tiež e, títo respondenti lekári hovoria o nedostatku nejakej politiky vzdelávania e, v oblasti zdravotníctva zameraná na lekárov a zdravotnícky personál, ktorý by pomáhal sa nejakým spôsobom postaviť k týmto problémom, ktorým čelia e, LGBT ľudia a lekári, ktorí sa zameriavajú špeciálne na napríklad na transgender komunitu, tak hovoria o nedostatku vzdelania zdravotníkov v tejto oblasti Eh, napríklad, eh, napríklad pri eh, chirurgických zákrokoch, ktoré majú zmeniť pohlavie, tak v niektorých štátoch vôbec nie sú možné. Napríklad v Litve môžu transgenderoví ľudia absolvovať takéto zákroky len v zahraničí a potom si môžu nechať na súde zmeniť rodný list, ale nie je možné celý ten proces realizovať v Litve. A ďalej k policie, alebo teda orgány činné trestného konania alebo orgány na presadzovanie zákona, tak e, tu bol prvý problém s tým nájsť respondentov v policii, ktorí by boli ochotní hovoriť o svojom vzťahu k LGBTI a k riešeniu problematiky LGBTI. A to je, to je proste príznak celého toho problému, pretože mnohí respondenti z tých, ktorí odpovedali, tak vidia, že e, LGBTI ľudia sú náchylnejší, alebo teda e, čelia vo väčšej miere diskriminácii a šikanovaniu. A e, preto je potrebné dobudovať politický rámec na ochranu obetí, ktorý v mnohých prípadoch nepokrýva LGBTI ľudia, alebo nevenuje sa im špecificky, alebo je vyslovene nedostatočný a e, tu smernica e, o obeťach z roku 2003 vyžaduje individuálne hodnotenie potrieb ochrany e, osoby, ktorá táto analýza zohľadní aj trestný čin, ktorý proti osobe mohol teoreticky alebo bol spáchaný. Čiže tu sú obete, ktoré, obete z radov komunity LGBTI, ktoré by mohli požívať určitú ochranu obetí, ale niektorí z tých ľudí z radov policie, ktorí boli našimi respondentmi, tak podceňovali alebo zmenšovali eh, význam eh, homofóbnych alebo nenávistných trestných činov a eh, tento, tento postoj k LGBTI bol akosi zakotvený v policajnej kultúre a vyššie postavení policajní dôstojníci hovorili napríklad o nedostatku výcviku, ktorý by sa zameriaval na, na riešenie problémov LGBTI ľudí a hovoril, že by to bolo problémové e, z hľadiska celkovej politickej kultúry. Napríklad však v Rakúsku, Dánsku, Chorvátsku, Holandsku, e, Írsku a Spojenom kráľovstve policajti Eh, hovorili o iniciatívach, eh, kde to siahalo od zvyšovania povedovia špecializovaného výcviku až po spoluprácu medzi policajnými orgánmi a eh, občanskými organizáciami z oblasti LGBTI, kde cieľom bolo podporiť, podporiť oznamovanie trestných činov proti LGBTI, teda trestných činov z nenavisti. Takže sú aj takéto pozitívne lastovičky. A ja záverom by som chcel povedať, že naša štúdia Európska komisia publikovala v decembri minulého roku e, zoznam, alebo teda akúsi inventúru zaobchádzania s LGBTI komunitou a hoci to nie je vyčerpávajúce, tak je to veľmi dôležitý mílnik, ktorý obsahuje určité aktivity. A posledná správa, najnovšia správa agentúry, Európskej agentúry pre základné práva, ktorú máme aj tu v sále, tak e, obsahuje niekoľko názorov a odporúčaní, ktoré sú adresované členským štátom a ktoré môžete zvážiť pri svojom rokovaní. Aby som uzavrel svoju prezentáciu tým, že by som citoval tri tieto stanoviska, ktoré budú, alebo sú podľa môjho názoru osobitne zaujímavé. V prvom rade treba podporovať zviditeľnosť e, e, LGBT komunity komunity a to cez politickú alebo finančnú podporu e, Pride, e, teda parád teda tých, tých e, pochodov LGBTI. Po druhé, je treba vykonať širokosiahly audit vo verejnej správe a skúmať napríklad reálne správanie, kódexy správania, prísť s návrhmi na reálne opatrenia proti diskriminácii. A po tretie, v budúcnosti bude treba dať priestor učiteľom, aby pripravovali nástroje aby transformovali svoje školy na prostredie, kde e, sa poskytuje podpora naozaj všetkým ľuďom, vrátane, ľuď, vrátane detí alebo žiakov, ktorí sú e, LGBTI, tak aby sa rešpektovali ľudské práva, právo zákona a e, práva jednotlivcov, ktorí patria k menšinám. Thank you very much, Ms. Veľmi pekne ďakujem, pán Dimitropulos. Toto je naozaj veľmi dôležitá správa, pretože keď sa povzeráme okolo seba, tak si môžeme myslieť, že nemáme problémy stále viac politikov, hercov a politicky známych ľudí. E, jasne prejavili svoju homosexuálnu e, orientáciu a si povieme, keď títo to tak urobili, tak zrejme tu problémy nie sú, ale problémy sú. A táto správa jasne poukazuje na to, kde tie problémy sú, nachádzajú sa v veľmi rôznych oblastiach a preto ide o to, aby sme stanovili, čo možno urobiť urobiť, aby sme prekonali tieto problémy a tieto problémy, ktoré majú tieto ľudia z komunity LGBT v našej spoločnosti. Jill Bod, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. Mňa by, viacej zaujím, mňa by zaujímalo, keby ste nám mohli povedať viacej o tom, aká tam môže byť súhra medzi tým faktom, že máme európsku uh, legislatívu, ktorá sa týka týchto práv, ktorá berie na zodpovednosť zamestnancov, potom orgány, ktoré majú na starosti rovnoprávnosť, tak aby sme naozaj zabezpečili, že mm, tieto zákony fungujú a tiež mať také organizácie, ktoré by napomáhali týto ľudí, týmto ľuďom, aby sa vysporiadali so svojou inakosťou. A toto by sme možno mohli využívať viacej, mohli by sme mať e, rozšírený prístup v rámci spoločnosti. Keď hovoríme o prístupy v rámci policajných zborov, v rámci vzdelávania, verejnej správe a zdravotníctve. Áno, takže to je ich práca, ako potom môžeme e, toto rozšíriť mimo pracoviska na celú spoločnosť ako rozšíriť túto základňu. Ďakujem veľmi pekne a teraz má slovo pán Jurek. Bardzo e, Ja chciałem... Veľmi pekne ďakujem. Ja by som chcel zareagovať na niektoré z bodov, ktoré ste tu uviedli. Poprvé tá otázka intersexuality prečo e, vôbec ste to uviedli e, v rámci svojej prezentácie. E, považuje sa to za pojem ako taký, alebo ako to vyzerá s kategorizáciou? Poďalšie, ako to vnímate, ako vnímate referendá v Slovinsku a Chorvátsku? pokiaľ ide o politické hodnotenie homosexuality. Ako vnímate tieto hnutia. A po tretie, mm, O čom hovorím ja teraz, to sa viacej vzťahuje na popis reality. O realitu mi ide. Mám taký dojem, že predsa len mm, tu trošku abstrahujeme, pokiaľ ide o náboženstvo, morálku, a poukazujem aj na zmluvy, konkrétne Lisabonská zmluva, kde k homosexualite pristupujeme s určitým morálnym pohľadom, teda nie je dôležitá sexuálna orientácia v tomto ohľade. A zaujímalo by ma teda, ako vnímate sociálne menšiny, spoločenské menšiny. Ako vnímate túto otázku menšín a sexuálnej orientácie? Keď sa ľudia rozhodnú pre takúto cestu, je tu určitý vzťah k sexualite človeka a tieto ľudia veľmi často nezverejňujú svoje morálne predstavy. ktoré sa týkajú aj tohto spôsobu života. E, ďakujem veľmi pekne. Ja mám niekoľko doplňujúcich otázok za seba. Keď e, hovoríme o tejto komunite, LGBT alebo LGBTI. Uh, hovorili ste aj o tej záležitosti, ktorá sa týkala zdravotníckej starostlivosti, najmä pokiaľ ide o tých uh, intersexuálnych ľudí, zdravotnícke poradenstvo. Uh, a zaujímalo by ma, že tie väčšie nedostatky, ktoré sa týkajú lekárov, sú to skôr, je to skôr fyzická stránka alebo mm, psychická stránka veci, teda o aké poradenstvo tu ide alebo aké tu existuje. A veľmi dobre bolo aj to, že ste poukázali na to, čo sa deje v rámci výchovy. Ja si myslím, že rovnaké práva nedosiahneme dovtedy. A aj v Európskej únii majú aj menšiny také isté práva a ja si myslím, že problém s touto rovnoprávnosťou budeme mať, pokiaľ na školských dvoroch, skupinách mládeže a aj medzi, medzi e, dospelými budeme mať takéto slova, ktoré e, sa používajú ako ty homož alebo E, tí buzerant, ktoré sa používajú aj medzi dospelými a kým sa takéto slova budú používať, myslím si, že ten problém tu bude. A preto by ma zaujímalo, či máte nejaké rady, ako by sme mohli zlepšiť aj vyučovanie e, podklady e, pre vyučovanie napríklad aj pre matematiku a aj tu sú homosexuáli a e, napríklad tu niekedy aj nie veľmi často je tá bežná rodina a potom aj tá nenávisť, nenávisné prejavy, takéto zločiny. Vieme, že v niektorých štátoch naozaj nie je k tomu dobrá štatistika, ktorá by e, podklad, podložila napríklad aj tie pravicovo-extremistické skupiny, ktoré páchajú tieto zločiny. A máte s tým nejaké skúsenosti, či aspoň v niektorých krajinách existujú takéto e, štatistiky, ktoré sa týkajú nenavisných prejavov voči takejto komunite LGBT, alebo je to jednoducho problém, ktorý nie je štatisticky podchytený. E, veľmi pekne ďakujem. Takže ja by som najprv začal tým, že by som zareagoval na niektoré e, tie body, ktoré aspoň dúfam som uviedol v mojej prezentácii. A ja by som to uviedol v takej horizontálnej e, rovine, ktorá sa týka tejto smernice 30, e, 43 a 78, ktoré stanovili takúto hierarchiu, kde sa hovorilo nielen o etnickom pôvode, ale sa to týka e, všetkých, napríklad, e, že nesmieme niekoho diskriminovať na základe e, jeho handicapu alebo veku alebo čokoľvek. A to bolo rozhodnutie komisie, ktoré malo by preklenutím takéhoto právneho nedostatku a legislatíva nie je len, nie je len prevencia nie len trestná, trestanie, ale e, tu ide aj o tom, aby sme poukazovali na to, čo sa môže stať a aby sme vzdelávali ľudí v každodennom živote. To je príklad, ktorý je hodný nasledovať. A toto by bolo posolstvo európskych eh, inštitúcií, ehm, že ak by prijali takúto smernicu na úrovni Európskej únie, tak tá by vyslala posolstvo, že eh, všetkých chráni rovnako na základe akýchkoľvek dôvodov. No a pokiaľ ide o to zdravotníctvo a zdravotnú starostlivosť, e, to sú veľmi dôležité oblasti pre každého, sú súčasťou nášho každodenného života, obzvlášť pre mladých a naozaj by bolo veľmi nedobré pre Európsku úniu, keby e, nevyvinula mimoriadnú snahu a neprevzala zodpovednosť v takýchto oblastiach života a naozaj by bolo nevhodné, keby e, ne tlačila členské štáty do toho, aby poskytovali e, lepšiu ochranu osobám, ktoré patria k menšinám a k tým by sa malo pristupovať rovnako ako k ostatným. Neviem, či som spomenul tieto referendá e, v niektorých členských štátoch, ale samozrejme členské štáty majú právo e, spustiť svoje vlastné referendá a môžu postupovať v týchto záležitostiach, ktoré sa týkajú rodinnej e, politiky, ktoré spadajú do širšieho rámca e, legislatívy Európskej únie a zmluv. Mm, áno, to je pravda, že týmito ľuďmi, intersex ľuďmi sme sa nezaoberali v minulosti a preto som to dnes prezentoval. A Túto prácu sme skončili pred 1,5 rokom, e, prácu v teréne, ale to sa ešte netýkalo vtedy týchto intersex ľudí, avšak naďalej budeme, teraz už sme túto prácu zahájili a budeme aj v budúcnosti o nich prinášať správy. A teraz by som chcel zodpovedať na tú otázku, ktorá sa týka nenávisných trestných činov a štatistiky. Keď sa pozrieme na tieto nenávisné trestné činy, ktoré sa týkajú LGBT komunity. Um, musíme sa pozrieť na to, či orgány činné v trestnom konaní majú správne nástroje na to, aby reagovali. Nemecko, Francúzsko najmä v minulosti uh, zaznamenávali tieto trestné činy len, keď, to boli, keď boli výsledkom uh, extrémistov, pravicových extrémistov, ale to už sa trošku zmenilo. Avšak stále musíme sledovať, ako každý členský štát, najmä policajné zbory, e, zaznamenávajú tieto trestné činy. Či je to len nejaký kúsok papiera, či majú na to e, šablóny, e, či zaznamenávajú rôzne príšiny, či zaznamenávajú týchto zločincov. Takže my sa musíme pozrieť na to, ako sa mm, zaznamenávajú, ako sa nahlasujú tieto e, trestné činy, či sa týkajú len LGBT, či sa týkajú len žien, alebo či sa týkajú mm, e, nejakých etnických menšín, alebo dokonca žien, ktoré nie sú samozrejme menšinou, to je polovica e, obyvateľstva, takže naozaj je veľmi komplikované venovať sa tomuto výkazníctvu v rámci orgánov činných v trestnom konaní, takže musíme najprv mať tieto e, záznamy o tom a keď budeme mať o tom tie záznamy, tak policia musí mať na to šamblóny, aby to zaznamenávali a to bude na tom, a potom bude dôležité ten tretí stupeň, tretí stupeň trestanie takýchto trestných činov, takže musíme sa na to zamerať a spolupracovať spolu s orgánmi činnými, e, e, činnými trestnom koraní a musíme sa zamerať na to, ako by sme mohli zlepšiť toto výkaz zákazníctvo, zaznamenávanie týchto nenávisných trestných činov a ako sa zamerať aj na trestnanie takýchto trestných činov. Mm, ďakujem veľmi pekne. E, počas týchto diskusí sa hovorilo aj o smernici o rovnakom prístupe a nie je žiadnym tajomstvom, že tu v parlamente viacerí z nás by to chceli aby tam bolo počiarknuté, že každá ľudská bytosť v Európskej únii má také isté práva, má rovnaké práva. A, a musíme si uvedomovať a, a všetky tieto práva. Takže ja by som sa, aj komisia to veľmi podporuje a preto by som sa chcela opýtať komisie, či komisia sa chce k tomuto vyjadriť, k tomuto rovnakému prístupu. Nech sa páči. Hm, dobre popoludnie, ďakujem veľmi pekne FRA za túto veľmi dôležitú správu, o ktorej máme dnes možnosť rokovať. Táto smernica o rovnakom prístupe je komisiou veľmi silne podporovaná a je na zozname tých akcií, ktoré chceme zaviesť. Myslím si, že to je jedna z tých najdôležitejších akcií, ktoré chceme spustiť a to je veľmi, má veľmi dôležité miesto v novej legislatíve. E, takže túto správu zo strany FRA naozaj veľmi vítame, pretože je tu dôkaz toho, že to je výsledok verejných činiteľov, ktorí sa k tomu vyjadrili, že naozaj sa tomu venujeme málo a e, správa sa venuje tomu, ako k tomu pristupovať. E, takže akcia Európskej únie je pozitívna a my potvrdzujeme, že je potrebné tuto konať, spustíme viac viaceré akcie, ktoré sme schválili v decembri. A pre nás je tiež mimoriadne dôležité, aby sme mali jasný prehľad o tom, aké sú tie najhlavnejšie výzvy, ktoré sa týkajú tých záležitostí, ktoré musíme urobiť a ako podporovať členské štáty, že musíme podporovať vzdelávanie, zdravotníctvo, že musíme bojovať proti týmto nenávisným aktivitám. Na tom sa všetci zhodneme. A tiež si uvedomujeme aj e, tú hlavnú zodpovednosť, ktorá je v rukách členských štátov v týchto oblastiach. Čo môžeme poskytnúť my, je podpora tým, ktorí chcú v týchto záležitostiach robiť viac. A teraz to budeme robiť e, s lepším pochopením, aké sú tie hlavné oblasti, kde je potrebné sa zamerať e, na základe tejto správy, ktorú poskytla Fera. Ďakujem. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. Takže myslím si, že že ak, že ten boj o túto smernicu, aby sme ju vôbec mali, tú smernicu o rovnakom prístupe, ten boj bude naďalej pokračovať a toto je naozaj politická a ľudská morálna spo, spo, povinnosť, aby sme zabezpečili všetky, e, všetkým občanom rovnaké práva, takže naozaj toto je veľmi dôležitý krok v rámci tejto oblasti. Ako som už povedala na začiatku tohto stretnutia, ďalší bod na našom programe bol posunutý na neskôr, takže máme tú dobrú situáciu, že môžeme mať kratučku prestávku teda pre, bez, bez to, mm, pre krátku prestávku, kým prejdeme na ďalší bod nášho programu. Takže si môžeme urobiť 10-minútovú prestávku, kým sa budeme venovať ďalšiemu bodu a môžete ju využiť na kávu. So, uh, colleagues, I think we can... Dobre, vážení kolegovia, takže ja si myslím, že by sme mohli opäť zahájiť naše stretnutie. Ďalší bod na programe, bod 7, je bod, ktorý sa týka situácie v šengenskom priestore. Myslím, že všetci máme rovnaké obavy, pokiaľ ide o stav šengenského priestoru a mnohé členské štáty opäť zaviedli kontroly na hraniciach šengenského priestoru. Komisia pripravila oznámenie s názvom Späť k Schengenu cestovná mapa. V skutku sa musíme vrátiť k Schengenu tak, ako sme ho poznali v minulosti. Náklady kos e, Schengenu, mm, ktorý by sme zrušili, by boli príliš vysoké z hospodárskeho, ale najmä politického hľadiska. Najprv by som požiadala pána Mušela z komisie, aby nás oboznámil s, touto, s týmto oznámením, ktoré bolo vydané na, na odporúčanie komisie 24. februára 2016 Informácie, ktoré sme obdržali z komisie doteraz, sme našim členom zaslali. Po tom, čo sa vyjadrí komisia, by som chcela požiadať o slovo holandské predsedníctvo, ale najprv nech sa páči, pán Mušel, máte slovo za komisiu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Ja by som sa venoval dvom hlas, hlavným témam oznámenia späť eh, k Schengenu a situácia v Grécku. Opravnenie ste poukázali na to, že sa musíme vrátiť eh, k Schengenu tak, ako sme ho poznali v minulosti eh, ten môj názov môže byť zavádzajúci. Samozrejme, že E, nie je to tak, že by sme Schengen už nemali, ale nemáme ho tak, ako sme ho poznali v minulosti a chceme sa vrátiť k tomu správnemu fungovaniu šengenského priestoru. V novembri 2015 komisia s týmom expertov um, um, navštívila v Grécku Schengen, eh, navštívila Grécko, eh, bola to tzv. ševal návšteva, hodnotenie, šengenské hodnotenie. No a potom sme sa pozreli na tie toky migrantov a to malo taký kombinovaný dopad na sekundárne pohyby, ktoré eh, viedli k zavedeniu kontrole na hraniciach Belgicko, Dánsko, Nemecko, e, Maďarsko, Rakúsko, Švedsko, Norsko. Norsko ako asociovaná krajina. E, takže stále tomu je tak, pretože šesť z týchto členských e, krajín ešte stále robia kontroly na hraniciach. A tieto kontroly na hraniciach neznamená, že by sme nemali Schengen, ale máme tu určité e, kontroly na hraniciach. Bolo to menej ako 15 na týchto vnútorných hraniciach a Ne, netýka sa to vzdušných a námorných hraníc, sú to pozemné hranice a pre väčšinu občanov teda Schengen naďalej funguje tak ako predtým. Ale tá hlavná záležitosť je, e, že toto bolo zavedené nekoordinovaným spôsobom. E, takže my sme prijali oznámenie e, späť k Schengenu, ktorá má štyri hlavných štyri hlavné kapitoly o e, ochrana vnútorných hraníc a ako viete, my máme e, na, nastolený návrh smernice, ktoré sa týkajú Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a e, bolo by to potrebné prijať ešte, kým sa skončí holandské predsedníctvo. To je taká tá prvá vrstva. Naďalej e, musíme podporovať Grécku. To je kľúčová záležitosť, pretože Grécko ako iste všetci dobre viete, čeli mimoriadnej situácii na základe svojej zemepisnej polohy. A po tretie, sa musíme pozrieť na ten prístup, ktorý jednoducho púšťa týchto imigrantov ďalej kde ide o uľahčenie presunu migrantov z jednej strany hranice na druhú. My toto chceme zastaviť. Odkedy sme prijali toto oznámenie, už to do značnej miery bolo pozastavené No a v konečnom dôsledku musíme mať správne a dobré kontroly na vnútorných hraniciach, ak to bude potrebné, ale to musí byť zavedené správnym a koordinovaným spôsobom. Nemôže to byť len taký patchwork, taká, plátanina, taká zlatanina, ako to je doteraz. E, takže toto sú tie štyri hlavné prístupy, ktoré sú naznačené v tomto oznámení komisie. Teraz by som sa venoval ďalším prvkom. Pokiaľ ide o správy a výkazníctvo, pokiaľ ide o túto politiku, jednoduchého púšťania. To nie je tento púšťania tokov migrantov. Toto nie je ten správny prístup. E, Európska rada 18. E, a 19. februára jasne konštatovala, že toto správneho hľadiska nie je ten správny prístup. E, my musíme implementovať Dublin a to nemôže byť, že niekto ho uplatňuje a niekto ho neuplatňuje a Mm, keby sme ho dôsledne e, uplatňovali, to by znamenalo, že e, týchto utečencov treba poslať do, toho, do tej krajiny, v ktorej e, prvýkrát vstúpili na pôdu Európskej únie kým budeme mať lepší systém, tak musíme uplatňovať ten systém, ktorý je v platnosti. A Grécko tiež žiadalo o implementáciu Dublinu, pretože toto je súčasťou tohto systému a tejto krízy. Pretože migranti vedeli, že môžu pokračovať vo svojej ceste, že ich nikto nepošle späť pretože Grécko neuplatňovalo Dublinskú dohodu. Takže preto hľadáme aj možnosť, ako prinavrátiť Grécko späť do Dublinského dohovoru. Malo by to byť do júna. Do júna zhodnotíme všetky možnosti, ako sa prinavrátiť k týmto transferom na základe Dublinu a členské štáty musia úplne implementovať dublinské pravidla, čo nás potom, eh, čo nám zabráni v takýchto pohyboch neželaných. Eh, koordinovaný prístup. Čo to znamená? Ako iste viete, šengenský kódex eh, v rámci toho máte možnosť zaviesť opätovne interné kontroly na hraniciach na dva mesiace e, v prípade nebezpečenstva a potom tu máme článok 25, iná možnosť na 6 mesiacov, keď je tu závažné ohrozenie vnútornej bezpečnosti a vnútornej politiky. Takže my, tu je vlastne kombinácia týchto dvoch a Členské štáty na základe toho môžu využívať e, interné kontroly na hraniciach na 8 mesiacov 2 plus 6. Ale pre Nemecko by to znamenalo, že 30. mája im ukončí toto, skončí toto obdobie. Po 30. máji už nebudú mať žiaden právny rámec na vnútornú kontrolu na hraniciach. Niektoré členské štáty, ktoré to zaviedli, tieto kontroly neskôr, tak im to vyprší neskôr, ako napríklad v Rakúsku a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto nie je ten správny prístup. Čo budeme robiť po 30. maj, aby sme zabezpečili kontinuitu a dôslednosť v našom prístupe? E, toto je jedna z tých tém, ktorým sa venujeme v rámci tohto oznámenia. A tým sa teraz dostávam k situácii v Grécku. Asi viete, že sme v novembri minulého roka avizovali návštevy, tie sa uskutočnili a identifikovali viacero nedostatkov, pokiaľ ide o riadenie vonkajších hraníc zo strany Grécka. To potom viedlo k rozhodnutiu implementačnému rady, kde sa stanovili odporúčania pre Grécko, aby sa tieto nedostatky odstránili. Toto rozhodnutie bolo prijaté 12.2. Potom komisia dva týždne na to prijala implementujúce rozhodnutie o odporúčaniach špecifických opatrení, ktoré má Grécko prijať aby dodržiavalo odporúčania rady. Takže je to trošku komplikovanejší postup, najskôr rada, potom v reakcii na to komisia. No a vychádzajú z tých odporúčaní rady a komisie Grécko prišlo s akčným plánom, vy ste o ňom hovorili. Európsky parlament dostal tento dokument minulý týždeň, 17. marca. Výbor eh, LIBE teda obdržal tiež tento dokument. No a je teda o plán Grécka na odstranenie zistených nedostatkov. Komisia momentálne tento akčný plán vyhodnocuje. Máme na to mesiac na to vyhodnotenie a teda 12. apríla, to je posledný termín, kedy môžeme naše vyhodnotenie postúpiť rade. A konzultujeme samozrejme aj odborníkov, ktorí sú časťou toho vyhodnotenia. Už aj počas teda toho novembrového všetkého vyhodnotenia boli títo experti členských štátov do postupu zapojení. No a keď sa toto završí, takto počas tohto procesu nemôžem nejako mm, to vyhodnotenie komentovať detálne, lebo ten dokument sme ešte len dostali. Ale tri mesiace po tom vyhodnotení, teraz do 12. maja 2016, Grécko poskytne správu o implementácii odporúčaní a potom budeme môcť rozhodnúť, ako pokračovať. A jedna z možností Jednou z možností je prijať návrh komisie odporúčania podľa článku 26 odsek 2 eh, Schengenského pohraničného kódexu. A toto by bolo teda eh, to riešenie poslednej inštancie, aby sme mohli spolu koordinovane zachovať kontroly na vnútorných hraniciach, ak to bude potrebné, aby sme teda reagovali na nedostatky, na situáciu. A takéto vnútorné kontroly, kontroly na vnútorných hraniciach podľa článku 26 odseku 2. Tie majú maximum 2 roky. Ale nehovorím, že to spravíme. Momentálne prebieha vyhodnocovanie a uvidíme, či takéto kroky budú potrebné. Ak sa do toho pustíme a k tomu pristúpime, tak to bude iba ako riešenie nedostatkov, potrebujúcich eh, nedostatkov nebude sa týkať každého jednoprávneho prostriedku. Možno to, niekdy, možno to bude obmedzené napríklad iba na eh, tie suchozemské hranice a na špecifické zóny hraníc. Čiže chceme koordinovane reagovať, ak naďalej takáto potreba bude existovať, ak naďalej bude potrebné pokračovať v kontrolách na vnútorných hraniciach. Ale našim cieľom je vrátiť sa k bežnému fungovaniu, normálnemu fungovaniu Schengenu a členské štáty sa budú usilovať spoločne, bude to také spoločné úsilie na tieto účely. Ďakujem. Ďakujem pekne. A za komisiu ja sa teším, že tu máme písomné informácie k tomu vyhodnoteniu šengenského priestoru. A už máme informácie aj k odporúčaniam, ktoré z toho vyvstali. A ešte než dám slovo rade, aby tieto odporúčania z 12. februára odprezentovali. Tak ešte predtým, než k tomu pristúpim, tak e, chcem povedať, že tu dnes máme aj zástupcov stálo zastúpenia Grécka. Myslím, že by bolo dobré, keby sme takéto insiderské informácie dostali od Grékov, ale Mm, najskôr dám slovo pánovi Listerburgovi za radu. Nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za to, že mám možnosť viedriť sa k odporúčaniam rady z 12. februára. Čiže ide o implementačné rozhodnutie rady s odporúčaniami pre Grécko. Ide o odporúčanie prijaté podľa e, nových výsledkov šengenského vyhodnotenia na z roku 2013. A rada teda na tomto základe a príjma na návrh komisie odporúčania členským štátom na riešenie nedostatkov, ktoré sa identifikovali v šengenskom vyhodnotení počas e, týchto výjazdov. Uh, my sme prijali pre Grecko viacero odporúčaní. Odkedy tá tento nový mechani- vyhodnocovací mechanizmus existuje. No a e, tieto odporúčania vychádzajú z záverečných správ, o ktorých sa teda diskutuje a teda komisia príjma um, odporúčania na základe návštev priamo v teréne. Takéto, takýto výjazd do Bedkošťov v novembri minulého roka. No a tieto špecifické odporúčania boli prijaté vychádzajúce z novembrovej um, neoznámenej uh, návštevy a komisia teda vo februári uh, prijala uh, tieto závery. Keďže situácia je naozaj naliehavá v Grécku, keďže e, povaha tých nedostatkov, ktoré komisia sa práve identifikovala, je taká, že si e, vyžaduje úzku spoluprácu e, Rady a Grécka. Bolo potrebné konať rýchlo a Rada teda 12. februára na to prijala odporúčanie. Zameriavajú sa na prvky, ktoré vyplynuli z tej návštevy v teréne, napríklad registračný postup, dohľad a identifikácia, Ehm, pohraničné postupy a tak ďalej. Grécko sa teraz snaží odporúčania implementovať. Komisia už hovorila, že rada a komisia od nej dostali akčný plán. Od Grécka dostali akčný plán a Komisia vo svojom oznámení návrat k Schengenu e, veľmi jasne opisuje ten postup, vyhodnotenie gréckého akčného plánu. Rada naň počká a samozrejme, že e, Grécko musí tento akčný plán e, medzičasom vykonávať a Možno sa to nakoniec do rady vráti, ale to by bolo predčasné hovoriť už teraz. Rada teraz čaká na vyhodnotenie zo strany komisie a na výsledky, ktoré implementácia akčného plánu v Grécku prinesie. Ďakujem. A ďakujem pekne e, za vyjadrenie rady. A než dám slovo pánovi Vulgarisovi zo stáleho zastúpenia Grécka, len pripomínam, že rozhodnutia o šengenskom priestore takto my sme hovorili o holistickom prístupe, o výbore LIBE k migrácii, hlasovalo sa o to a je potrebné si uvedomovať, že veci môžu fungovať iba vtedy, ak sa nezabudne na ostatné komponenty súvisiace s migráciou. Toto je dôležité mať na zreteli, pretože na migráciu neexistuje iba jedna jediná odpoveď, ale je to komplexné. Uh, Takže pán Vulgaris dostane slovo teraz a potom jednotliví poslanci, kto chce vystúpiť, prosím, hlaste sa už teraz. A teraz dostáva slovo pán Vulgaris. Ďakujem pekne, pani predsednička. Komisia už hovorila, že sa uslušňovalo uskutočnila neohlásená kontrolná návšteva na hranici Grécka s Tureckom. Bolo to koncom minulého e, roka. Samos, Chios, a Castanes, Orestiada, Filakio Inavisa. Toto boli teda hraničné prechody, ktoré sa kontrolovali. A naozaj Grécko má problémy s tou obrovskou imigračnou vlnou. Naozaj takéto niečo je nevydané a na Grécko to vplýva najviac len na jeho geografickú pozíciu. Prepačte, rečníkov mikrofón nefunguje e, dobre, e, tlmočníci dobre nepočujú, takže keby mohol rečník prosím zmeniť mikrofón. Aj predsednička vyzýva rečníka, aby si presadol. Prepačte, mrzí ma to. Ospravedlňuje sa predsednička. Áno, už je to lepšie. Prepačte. Takže vrátim sa k tomu, čo som hovoril. Hovoril som o, o tej návšteve, ktorá prebehla na Samose a Chiose a v oblasti z Neofelakio, Orestiada, Neavisa, to sú hraničné priechody. E, všetci uznávajú, že e, táto mm, migračná vlna má nevydané rozmery, že spôsobuje obrovské e, problémy v Grécku, teda sú tieto dopady na grécku pozíciu ešte citeľnejšie. A akákoľvek členská štaj, krajina v takejto situácii by bola pod um, obrovským tlakom. Našim cieľom teraz je, a vedia o tom aj ostatní, našim cieľom je uh, dodržiavať medzinárodné uh, a európske právo a zachraňovať životy. Uh, toto sa uh, snažíme teda implementovať aj v praxi, takéto európske humanitárne hodnoty. Je to naozaj obrovská výzva, zložitá úloha. Grekom sa podarilo zachrániť viac než 100 tisíc utečencov. Uh, v núdzových situáciách od minulého roka 2,5 tisíca záchranných e, operácií e, sa uskutočnilo zistenia a vyhodnotenia um, nepoukazujú na závažné porušenia a Grécko iste svoje záväzky neporušuje, ale situácia je naozaj veľmi zložitá. Už sa dosiahli aj pokroky pri odstraňovaní nedostatkov, ktoré sa pri vyhodnotení identifikovali ešte aj pred prijatím tých 18.2. a po prijatí odporúčaní komisie 24. februára Grécko nadalej úzko spolupracuje so všetkými agentúrami, inštitúciami EÚ a členskými štátmi a snaží sa e, riešiť e, tento obrovský migračný tlak. Všetky e, zdroje, ktoré sú boli na tieto účely mobilizované. Čiže ešte aj pred prijatím tých odporúčaní Gréci začali naprávať chyby a nedostatky, ktoré sa zistili. My sme, ako povedal predsedníctvo, prijali potrebné postupy a pripravili sme akčný plán 12. marca v úzkej spolupráci s komisiou a s radou aby sa ten akčný plán mohol plne implementovať. Naozaj už mnoho krokov sa skutočnilo, spustilo alebo aj završilo, keď pokiaľ ide o registráciu a pohraničné kontroly, posilnenie personálu, a ďalšie kroky sa momentálne dejú. Táto situácia si vyžaduje úsilie nielen zo strany Grécka, ale aj od iných. Je to spoločná výzva, ktorú musíme riešiť v solidarite a zdieľaní. Nie je to kríza Grécka, je to európska kríza. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujeme pekne. Takže vypočuli sme si tri rôzne názory, no možno sa nelišili až tak veľmi, každopádne e, tri názory rôznych e, osôb, rôznych strán. A teraz by som e, dala slovo poslancom, ktorí chcú vystúpiť a ktorí sa skúsie prihlásili. Ako prvá sa prihlásila pani Ernst, takže máte slovo pani Ernst. Hm, ďakujem pekne. No, ešte viac priestor na tých by mi e, bolo bývalo lepšie, ale nevadí, pokúsim sa. E, ja som si vypočula komisiu, že e, tá politika jednoduchého prepúšťania cez hranicu, že sa to treba potrebné skoncovať. Ale čo to znamená? Znamená to to, že ľudia, ktorí chcú azyl, že tým neumožníme dať možnosť o ten azyl požiadať a utečenská komisia alebo situácia sa úplne e, zvráti na opačnej strane našej hranice, alebo aj tie dohovory, ktoré sme vyrokovali, vyjednali s Tureckom, veď toto je porušenie Ženevského dohovoru o utečencoch. Čiže ako, ako to teda myslíte eh, s tým e, skoncovaním, s jednoduchým prepušťaním cez hranicu? E, a ako to ide ruka v ruke so ženevským dohovorom, aspoň s tým, čo z neho ešte zostáva? Toľko na úvod. A povedali ste, že Dublin je potrebné a že do júna by sa malo aj Grécko zamyslieť nad tým, ako o, toto dosiahnuť. No, aby som bola úprimná, v Grécku, pozriem sa na vaše čísla z februára, 800 68 tisíc osôb tam prišlo do Grécka s cieľom vstúpiť na územie EÚ. Dnes do 8. 50 411 osôb. E, ešte sa k tomu pridalo za tie posledné mesiace, čiže takmer milión ľudí, ktorí teraz prišli len do Grécka, chcú ísť ďalej a ešte ďalší tento rok prídu, tak to aspoň momentálne vyzerá. Čiže ako si za týchto okolností predstavujete dodržiavanie Dublinu zo strany Grécka? Mne sa to zdá nepredstaviteľné. Ja osobne to považujem za kontraproduktívne. A vy všetci to viete, preto sa mi zo strany komisie zdá neprimerané. E, to takéto niečo hovorilo. Viete všetci, že Dublin zlyhal a že takto nemôžeme pokračovať. No, vy ste hovorili o tých vonkajších hraniciach, e, naozaj siahlo dlho, o vnútorných hraniciach ste hovorili o Schengene, ale chýbala mi tam kritika masívna kritika členských štátov a susedských štátov, ktorá vedie k tomu, že naozaj tisíce ľudí teraz uviazli pred hranicami Európskej únie a nedostanú sa na druhú stranu na to, že tie vnútorné hranice sa pre niektoré osoby uzavrú, že tam budú kontroly na hraniciach, hovoríte 8 mesiacov a že um, Nemecko to toho takú vyprší, uh, ale Schengen je naozaj vo veľmi kritickej situácii a naozaj si neviem predstaviť, že by tá kritika bola adresovaná iba Grécku. V pohode, mne to nevadí, ale myslím si, že takéto niečo je nepriateľné. Takže prosím, vaša pozícia aká je k tým vnútorným hraniciam? A ešte ďalšia vec. Ako tie vonkajšie hranice pred učenicami čo najlepšie chrániť? Áno, lepšia registrácia v poriadku. Miločne sme o tom boli naozaj, naozaj e, obsiahlo, ale ochrana vonkajších hraníc. Čo spravíme s tými migrantami? Zatlačíme ich? To je zakazané, Európsky súdny dvor tiež o tom hovoril. Mm, no a potom sú ešte radikálnejšie e, metódy, ktoré ale naozaj e, nie sú na mieste. 34 eh, hotspotov v Grécku, eh, tie sú naozaj eh, plné, praskajú vo švíkoch. Tie peniaze, čo na to idú, to, je len, to sú len drobné, naozaj nepostačujúce. No a tá dohoda s Tureckom, veď tam sa je možné iba pouzne, pousmiať, keď je dostatočne cynický. Takže tento dokument, čo ste nám tu predložili, to je smiešné naozaj len cynizmus a smiech. A naozaj hamba. A mňa by zaujímalo, či komisia alebo rada, či už tam boli a či videli na vlastnom, čo sa deje na tých hraniciach. Ak ste tam neboli, tak ja s vami kľudne na juh pocestujem. My ako skupina sa na to onedlho chystáme. Ďakujem. Ďakujem pekne. Keďže tu nie sú všetci poslanci, rečníckého času som nemala naplánovaného túto debatu veľa. Mám tu ešte ďalších 4, 5 rečníkov a čas máme do 17.30, takže je to v pohode, ale tak prosím všetkých, aby nehovorili predlho. A teraz pán Dopre, nech sa páči. Merci, madame la Ďakujem, pani predsednička. Ja sa Ospravedlňujem, prišiel som trošku neskôr, čiže je možné, že na niektoré z mojich otázok už bolo odpovedané. Ospravedlňujem sa. Na úvod chcem povedať, že ja som za Schengen Myslím, že toto je jeden zo štruktúrálnych výdobytkov Európskej únie a že pád Schengenu by bol katastrofou, ktorý sa teším, že tu máme takéto oznámenie zo strany komisie, ktoré umožňuje definovať etapy, ako obnoviť šengenský priestor, naozaj ho obnoviť. Toľko na úvod, ale nejaké otázky mi tu vyvstávajú, pokiaľ ide o Grécko, o tom sa tu hovorilo. Keď sa pozriem, na ten kalendár, ktorý ste nám dali. Na k Schengenu to je ten dokument, tak tam sa hovorí o 16. marci. 16. marec oznámenie komisie, pokiaľ ide o reformu Dublinu, vychádzajúc z princípov solidarity a rovnomerného rozdelenia medzi členskými štátmi. No, um, ja som takéto oznámenie nepostrehol, neviem, či som si len nevšimol. Takéto oznámenie komisie nedostalo sa mi pred oči, či ma zaujímalo, či je to moja chyba, či to oznámenie je, nie je, ako to s ním je. Takže 16. marca oznámenie komisie k reforme dublinského systému. A potom v júni komisia predloží vyhodnotenie možností obnovenia transferov podľa Dublinského nariadenia. Čiže ktorého toho predchádzajúceho, alebo ktorého? E, toto je divný kalendár. Navrhujete reformu a potom hovoríte e, návrat k uplatňovaniu úpravy, ktorá hypoteticky mala byť už modifikovaná, čiže naozaj to nechápem. A prekvapuje ma to, lebo Grécko je naozaj takou slepou ulicou. Tí, čo prichádzajú do Grecka, čo s nimi bude ďalej? Bulharsko zatvorilo hranicu, Macedónsko rovnako. Neviem, či Albánsko zaujíma eh, tých ľudí, ale aj tamto asi za chvíľku zavrú. Čiže naozaj 10 tisíce ľudí na území Grécka, čo s nimi? Komisia je optimistka, hovorí, že opatrenia, ktoré sa prijali s Tureckom, teda tá dohoda, že toto umožní rýchlo znížiť počet eh, novoprichodivších do Grécka. No a ten počet tých nových, ale čo s tými, čo tam sú? Budú sa vrácať ľudia, ktorí prešli cez Grécko a dostali sa do iných krajín? Na základe akých kritérií? Napríklad no v Nemecku ich je milión. Ja sa to snažím len pochopiť, nehnevajte sa. Hovoríte, No, vy ste prešli cez Grécko, to je váš tranzitná krajina, tak poďte, vráte sa tam, nech sa páči naspäť do Grécka. Ja sa snažím pochopiť logiku toho, e, čo sa nám tu teraz navrhuje. Mm, ja si nemyslím, že by toto mohlo priniesť výsledky. Tá situácia bude nezvládateľná, keď sa pozrite na tie tábory na macedónskej hranici. Však to je strašné, čo sa tam deje. A ako môžu ľudia civilizovaní ako my nechať ľudí v takýchto hrozných podmienkach? A my sme rozhodli, alebo rozhodneme o nejakej sume viacerých e, stoviek e, miliónov pre takýchto utečencov. Ale ako ten tablinský dohovor v tejto súvislosti, čiže čo budeme si vyberať, e, kto, kedy, z akej krajiny. Naozaj, e, to, čo tu vidím pred sebou, naozaj tomu nerozumiem. Ďakujem veľmi pekne, pán Dupré. Ďalej mám na zozname pani Stevens a po nej pán Coelho. Takže pani Stevens, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážené kolegyne a kolegovia, som e, spokojná s tým, že sa návrh komisie vracia, alebo teda hovorí o návrate k pôvodnému princípu fungovania Schengenu. Tiež musíme zohľadňovať situáciu členských štátov. To je nevyhnutné. A tu sme konfrontovaní s naozaj masívnym prílevom utečencov. Ale myslím si, že Európa by že Európa chce byť solidárna, ale ako komisia celkom správne poznamenáva, zabezpečenie a ochrana e, vonkajšej európskej hranice je zase e, celkom oprávnene spoločná e, zodpovednosť. Každý by mal teda takúto zodpovednosť prevzať, alebo aspoň svoju časť, všetky členské štáty. A samozrejme by komisie alebo teda, by mohli členské štáty požiadať komisiu o podporu cez Frontex. Tu nejaká národná hrdosť by nemala, nemala stať v ceste, čo sa však stalo v uplynulých mesiacoch, a to je veľká škoda. Dohoda s Tureckom, eh, ako už bolo povedané niekoľkokrát, eh, tak tá dohoda hm, tá sa vlastne vytvorila alebo vznikla preto, lebo Európa a členské štáty si nesplnili svoju úlohu a je to vlastne len vyústenie tej e, zložitej situácie a to Turecko pochopiteľne využije vo svoj prospech. Takže teraz je na nás, aby sme naozaj zabezpečili, že Turecko tú svoju časť dohody splnia. E, je tiež veľmi dôležité, aby e, žiadatelia o azyl nemohli len tak ísť do členského štátu, ktorý si vybrali, čo sa dialo v uplynulých mesiacoch. To tiež nie je asi želané. Inými slovami, že je potrebné, aby na vonkajšej hranici boli všetci utečenci kontrolovaní. A takisto je potrebné, aby aby dublinské pravidlá boli e, úplne dodržiavané. Ja viem, že pán kolega Depré sa pýtať, čo s utečencami, ktorí už v Európe sú. Ale myslím si, že dohoda s Tureckom tá platí predsa len pre utečencov, ktorí od včera, respektíve od dnes prichádzajú, čiže nie na tých, nevzťahuje sa na tých, ktorí už v Európe sú. Tá situácia s utečencami, ktorí už sú v Nemecku, v Holandsku alebo Belgicku, tak e, návrh, že by sa mali vrátiť do Grécka, no to treba preskúmať, lebo je evidentné, že Grécko má veľa problémov s tými utečencami, ktorí tam už sú. Čiže otázka je, koľko by sa ich tam teoreticky malo vrátiť. A to závisí, to závisí naozaj od situácie v Grécku. Tiež e, s potešením e, vnímam to, že e, komisia konštatuje, že ľudia, ktorí prichádzajú z tretich krajín, by nemali mať vstup do Európy, pokiaľ nepodali žiadosť o víza ani pokiaľ e, nepodali žiadosť na vonkajšej hranici o azyl, to je podľa mňa zjavné, to by malo tak byť. Takže to znamená v praxi, že by sme mali uplatňovať zdravý rozum, e, no lepšie neskôr než nikdy, že? A mám pocit, že šengenský kódex by sa nemal stať len nejakým zrapom papiera, a nemali by ani platiť dvojité pravidla. Lebo my hovoríme od začiatku, pokiaľ platia dublinské pravidlá, tak by sa mali uplatňovať bez ohľadu na to, či, sú, či sa to niekomu páči, alebo nie, sú to pravidlá. A ak sa niektorá krajina preťaží, tak e, má, má právo požiadať o pomoc. Jednoducho nie je možné otvoriť brány a preliať ten problém do inej krajiny. No a to je, to je ten prístup, ktorý žiaľ sa momentálne uplatňuje pri riešení tohto problému. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúca. Teraz dostane slovo pán Koeliu a po ňom pani Veržiat. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcel na začiatku povedať, že podobne ako pán Depre, si myslím, že tu hrozí koniec Schengenu a teraz našou prioritou je zachovať ho. A to znamená, že my e, musíme navrhnúť konkrétne aktivity a e, podložiť ich reálnou solidaritou. To znamená, je treba koordinovať e, možno menší počet vnútroštátnych aktivít a skôr uplatniť nejaký holistický prístup, teda neriešiť, nehasiť len tie drobné ohne, ale v zmysle tej cest, tej mapy komisie by sa napríklad mali uplatniť naplno mechanizmy Schengenu, ktoré už máme. Schengen to nie je len voľný pohyb osôb a sloby a, a, voľný <laughs> pohyb osôb a tovaru, ale je to aj garancia bezpečnosti a dôsledné uplatňovanie pravidel Schengenu. No a presne to je aj v tej mape, ktorú komisia navrhuje. Teraz nejdem hovoriť o Turecku, a ehm, to sa tejto témy až tak veľmi netýka. No a pretože my hovoríme o utečencoch, ktorí už sú v Európe sú, ale pokiaľ ide o Grécko, tak my vieme, že je treba riešiť e, tie štruktúrne problémy v Grécku, ktoré tam sú, ale tiež sú tam problémy, e, tak, tak povedz, ad hoc, ktoré, e, ktoré vyplývajú z toho obrovského prívalu utečencov, ktorí tam prišli. No a Grécko na jednej strane potrebuje riešiť svoje problémy, a využiť na to všetky možné nástroje, ale to nepomôže v riešení toho problému, ktorý tam teraz vznikol. A teraz čo s tými ľuďmi, ktorí tam sú? Tu štruktúrne opatrenia nebudú stačiť. A ja, pani predsedajúca, by som chcel ukončiť e, tému, ktorá má v tej mape navrhovanej e, trápia si najviac. V článku 26, kde sa hovorí o predlžení kontrol na hraniciach, vnútorných hraniciach e, o dva roky, tu nejdeme zachádzať do problémov, ktoré vznikajú so, so zákonnosťou interpretácie. Je to mechanizmus, je to dočasné kontroly na hraniciach, ktorý bol zakotvený, ale nemal by to byť biankoše, ktoré si, ktorý si môžu členské štáty len tak proste zneužívať, kedy sa im, alebo využívať, kedy sa im, eh, kedy sa im to zazdá vhodné. Takže tak na komisii ako na výbore LIBE by sme mali skúmať, eh, kedy tento mechanizmus je uplatnený a eh, my máme isté pochybnosti o tom, či e, tento e, nástroj je možné uplatňovať vždy len vtedy, keď dojde k nejakej vlne migračnej. A, takže my máme pochybnosti o tom, ako sa momentálne uplatňuje a myslíme si, že je to nástroj, ktorý by sa mal, e, teda tieto mm, dočasné, návš- do, dočasné kontroly na hraniciach, by sa mal uplatniť len vo výnimočných situáciách, teda tomu sa venuje článok 26 tej cestovnej mapy navrhovanej komisiou. Schengen je jeden z obrovských úspechov, úspechov európskeho projektu a preto je veľmi dôležité, aby sa jeho situácia vrátila do normálu. A áno, verím a súhlasím s tým, že sa všetci musíme snažiť o to, aby sa vrátila normálna situácia v oblasti Schengenu, ale názory sa líšia na to, ako to dosiahnuť. Ďalej dostane slovo pani Veržiada, a po nej pani Gomez. Áno, máte pravdu, pani predsednička, že tie postupy sú rôzne a niekedy si kladiem otázku, o čom tu vôbec hovoríme Áno, hovorí sa, že musíme riešiť migrantskú krízu, že žiadna krajina nebola pod takým tlakom ako Grécko, eh, disproporciálne vystavenie migračnému tlaku a tak ďalej. Ešte spomínam tie čísla. 850 tisíc osôb v Grécku len minulý rok podľa UNHCR eh, podľa Medzinárodnej kancelárie pre migráciu 80 až 95 týchto osôb sú utečenci. Sú to utečenci podľa medzinárodných organizácií odborníkov v tejto oblasti. Čiže čo spraviť? Áno, chceme rešpektovať medzinárodné e, právo, chceme zachraňovať život. Viac než 4000 úmrtí v Stredomorí minulý rok. Toto je rekord, naozaj rekord. A e, v rámci Solidarity, čo sa dozvedáme, áno, v prvom rade poslať ďalších policajtov do Grecka. Prepačte, prepačte, ale som naozaj skeptická a sú tu také určité rozpory v tom jazyku, ktorý sa používa. Ja e, pripomínam, že po tom slávnom mimoriadnom samite, naozaj bol mimoriadný iba svojim názvom, mám na mysli ten uh, aprílový summit a tam poprvýkrát sa hovorilo o potopení lode medzi Líbiou a uh, Talianskom 900 mŕtvych. Komisia predložila Európsku agendu pre migráciu. No a v tejto agende je jeden bod, o ktorom sa už potom nehovorilo, ani rada, ani komisia, nikdy. A tam sa hovorilo o otvorení legálnych ciest. Kým neotvoríme legálne cesty, kým nebude chránený prechod pre utečencov, tak nič nevyriešime, nič nezabrzdíme. Naopak, utečenci budú používať čoraz smrteľnejšie cesty budú prechádzať inakáde. Oni sa vyhnú e, tým e, tradičným. Čím viac sa budú hranice zatvárať, tým viac tých budeme mať, to vám povedia všetci odborníci. O to väčšiemu risku sa budú vystavovať, o to viac budú zarábať prevádzači. O to viac budú zarábať. A ďalej tu počúvam, že Grécko držiava svoje záväzky z dublinského e, nariadenia od júna. Ja pripomínam, že Grécko nemá žiadnu spoločnú hranicu s šengenskou krajinou. Ani jednu že členské štáty Schengenu budú môcť svoje vnútorné hranice zatvárať. Pán Depreto, tuším hovoril, čo s Gréckom? Čo s Gréckom? kým nezmeníme, tuším, prvý článok Dublinu, pokiaľ je o otázku prvej krajiny vstupu, tak nevyriešime absolútne nič. Absolútne nič. Všetko je to prepojené. Takže ja naozaj ja už sa ani nesnažím to oznámenie pochopiť. Podľa mňa je to úplne mimo. Jedna téma za druhou, hromadenie, Dublin 4, aby mohol mechanizmus relokalizácie eh, tej stálej byť ukotvený v európskych textoch. No zároveň, ale keď sa pozrieť na to, ako to funguje už 6 mesiacov, veď <laughs> to absolútne nefunguje. Členské štáty si robia, čo chcú. Komisia ustupuje, ustupuje, ustupuje. No a toto je tu evidentné ako by tu bola snaha Európsky parlament z toho celého vypustiť. Využívajú sa nástroje, ako napríklad Európska bezpečnostná politika, lebo uh, vedia, že Európsky parlament tu nemá až také slovo, nemá až také právomoci. Ale my sme spolu zákonodárca. Ale čo v tých textoch má byť? Čo máme urobiť teraz po podpísaní dohody s Tureckom, pokiaľ ide o krajinu bezpeč- o zoznam bezpečných krajín a tak ďalej? Kde sú tie európske hodnoty? Ja mám pocit, že e, absolútne nepokračujeme a je potrebné, sme naozaj reagovali všetci spolu, povedali, že toto je nepriateľné. Tí ľudia, ktorí k našim hraniciam prichádzajú, to sú e, Sýrčania, Iráčania, Afgánci, e, Eritrejčania, Somálčania, Sudánci. A s kým tie dohody uzatvárame, nie sú verejné, ale bolo by dobre to povedať. Identické podmienky ako v TTIP nech to je zverejnené, lebo ja si kladem otázky, čo je súčasťou týchto dohôd eh, s krajinami eh, z Afriky. A naozaj som znepokojená. Čiže nejaké príjmanie uznesenie Európskeho parlamentu, pokiaľ sú v tej a v tej krajine, na čo, keď členské štáty naďalej robia, čo sa im zachce. Oni ničia, ničia európsku myšlienku. Európsku myšlienku európskeho diela, európskeho zjednotenia. A obchádzajú eh, občanov. A ja viem, že občania chcú preukázať solidaritu, ale je potrebné, aby členské štáty upustili o tej ideológie, ktorá sa momentálne uplatňuje. Ospravedlňujem sa. Ďakujem veľmi pekne. Mám ešte dvoch eh, kolegov, dve kolegyne, teda pani, pani Gomež a pani Ungurianu na zozname rečníkov. Chcem sa spýtať, či ešte niekto chce k tejto téme prehovoriť, eh, alebo ak nie, tak by som uzavrela rečnícky zoznam. Zdá sa, že nie, takže rečnícky zoznam uzatváram a, do, a slovo dostáva pani Gomeš. E, my by sme, hovorí pani Gomeš, e, my by, my by sme chceli, aby sa situácia vrátila do normálu, ale tá nová normálna situácia, to bohužiaľ zahrňa aj teroristické vojny v našom susedstve a utečencov. To je momentálne normálna situácia a e, rada jednoducho nemôže zmeniť túto no, novú normálnu situáciu. Rada preto ťažko môže uplatniť to, čo fungovalo predtým na tieto nové podmienky. A rada nebere do úvahy to, čo parlament e, odporúča. Jediný možný spôsob, ako sa postaviť k tejto novej normálnej situácii, ktorá samozrejme je úplne abnormálna, tak to je jednoducho otvoriť nové bezpečné trasy a cesty pre vstup e, ľudí, utečencov, aj migrantov, ale e, najmä utečencov, ktorí hľadajú azyl, teda pre týchto ľudí. A to sa e, udialo inde. Kanada to urobila, menšie členské štáty, napríklad Portugalsko bolo, teda Portugalsko e, berie ľudí priamo z Grécka. Iné členské štáty to tiež môžu urobiť, že e, členské štáty by mohli pokojne e, si brať e, žiadateľov azyl z Turecka, ale nerobia to. Robia presný opak. A opakom je rozhodnutie rady, z minulého týždňa, čo je naozaj hamba. Ja sa skutočne hambím ako Európanka. Mám pocit, že skutočne rada e, likviduje Európu, likviduje dôveryhodnosť, likviduje morálne štandardy Európy a mnohí Európania to hovoria a píšu so mňou. A je to naozaj e, otrasné, že komisia s radou nepočúvajú. Ja sa naozaj teraz obraciam na komisiu a dívam sa na vás, lebo očakávame, že budete konať a že, že prinútite radu, aby začala konať rozumne. Ja sa pýtam, kedy. Ja, Karlo Škoeliu a ostatní sme za Schengen. Ale vidíme, že tí, ktorí e, zlikvidovali Schengen, tak tí, ktorí sa vlastne spojili, aby zlikvidovali Schengen a e, ostrakizujú Grécko, odsunuli ho na vedľajšiu kolaj, tak tí jednoducho nebudú volať e, po, kom, po tom, aby komisia nejaké kroky podnikla. My sa teraz nachádzame v situácii, kde rada má v úmysle, teda mnohé členské štáty, aj premiéry, e, ktorí sa stretli na rade, tak na Twitter napríklad e, píšu, že e, od zajtrajška, pardon, od včerajška sa Sýrčania budú vrácať do, Turecka, do Turecka, ale nedeje sa tam nejaká vojna, chudoba, likvidácia, deštrukcia v Sýrii, to sú veľmi dobré dôvody pre e, každého, kto prichádza zo Sýrie, aby dostal azyl. Ako môže rada vôbec zvažovať návrat Sýrčanov do Sýrie po určitom termíne? Zmenilo sa snad niečo v podmienkach, ktoré e, osobe zo Sýrie dávajú legitímne právo na azyl. Toto nejde o Turecko. Ja nechcem ani spomínať Turecko. Tu ide o nás. Kde je Európska únia? Európska únia solidarity, ľudských práv, rešpektu uh, právneho štátu, Európska únia, e, rešpektujúca Európsky dohovor o ľudských právach. To, e, toto nie je len nelegálne, ale aj nemorálne, neslušné. Je to aj nepraktické, pretože mesiace tie pohovory na relokáciu 160 ľudí, hovorí rečnička, e, ktoré na, nariaduje rada, alebo ktoré sa snaží presadiť rada, tak nefungujú. A teraz my ideme e, rýchle vykonať kroky na návrat nejakých ľudí do Turecka. To predsa nie je možné, to sa nedá. Keď sme nespracovali ani tých, čo máme u seba a teraz e, tu tisíce ľudí budú čakať na rýchle spracovanie. Tu ide o ľudí, ktorí sa v Grécku nachádzajú naozaj v otrasnej situácii a naši lídry tomu nejak e, nepomáhajú a Európsky, Európsky parlament celkom právom požaduje, aby komisia priviedla radu k zdravému rozumu. Tak určite by bolo zaujímavé, hovorí predsedajúca, e, keby sme e, radu zažali na súde. Teraz každopádne má slovo pánu Grianu. Ďakujem, pani predsed, teda predsedajúca. Ja sa obávam, že uh, <laughs> budem robiť problémy a ja. Uh, ja spočúvam rečničky a rečníkov predo mňou a počúvam ich, ako hovoria o solidarite. A keď hovoríme o solidarite, rád by som pripomenul, že sú tu dve krajiny, krajiny, Rumunsko a Bulharsko, ktoré sú mimo Schengenu a neboli im umožnený vstup. Nie raz, ale viackrát e, e, bolo konštatované, že nie sú vhodné ako, e, ako kandidát do Schengenu a pritom sa od nich očakáva, že budú chrániť vonkajšiu hranicu a brať utečencov. Predpokladajme, že sa objaví po, zajtrajšku, po, po, pardon, po včerajšku vlna utečencov e, na pobreží Černého mora, na našom pobreží. Ja sa pýtam, čo by tieto štáty uh, urobili na našom mieste. Jednoducho, uh, my máme pocit, že sme permanentne vylúčenými štátmi, vylúčenými zo Schengenu a my si myslíme, že myšlienka bola výborná, ale mám pocit, že už tá myšlienka neexistuje aspoň v mojej mysli, už neexistoval. Asi by bolo príliš, e, aby sme chceli od druhoradých členov, aby plnili úlohu, ktorú im uložia prvoradí členovia. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Teraz e, sme mali, dnes sme mali e, príležitosť dať rečníkom priestor do okolností sa každý mohol vyjadriť, koľko chcel, inak by tá diskusia, ja viem, že tá diskusia je veľmi emocionálna, ja chápem, že momentálne je tu riziko, ja netvrdím, že sa to musí stať, ale e, Európa proste čeli riziku, že stratí svoj dobrý kredit vo svete, ak sa bude zameriavať len na jedno či dve riešenia. Ja súhlasím s kolegami a kolegyňami, ktorí hovoria o hodnotách, že možno dva roky e, kontroly hraníc, to je príliš veľa a tu nejde len o právnu bázu, o spochybňovanie tejto právnej bázy a to vie iste, e, k tomu sa vie vyjadriť komisia, ale tiež čo povedať našim občanom, zavrieť hranice na dva roky, tak to bude jednoducho obrovská zmena v našich životoch, v našej spolupráci a práci v Európskej únii. A tiež e, sa chcem vyjadriť k otázke tých 800 50 miliónov utečencov, ktorí prichádzajú do Grécka hovorí račnička. To, tu všetci e, prichádzajúci migranti v Grécku boli minulý rok registrovaní a všetci žiadatelia o azyl e, tam sa začal, alebo začalo by sa azylové konanie v Grécku a v Grécku Grécko by si muselo všetkých týchto utečencov ponechať, ak by ich prijalo ako utečencov. Ja len chcem porovnať túto situáciu so situáciou v Nemecku, to je moja krajina. E, tu E, skutočne veľké, bohaté Nemecko, aspoň zatiaľ, nie je úplne ochotné alebo schopné e, e, registrovať všetkých svojich prichádzajúcich utečencov. My nie sme pripravení na to, aby sme, aby sme v prípade všetkých prichádzajúcich migrantov urýchlene začali nejaké konanie. Eh, ale pritom žiadam, aby to Grécko spravilo so mnoho väčším počtom ľudí. A pokiaľ ide o súčasný eh, dublinský systém, tak všetci prijatí eh, žiadatelia azyl tak majú právo zotrvať koľko? 5 rokov v Grécku a potom Grécko bude musieť znášať náklady na ich vrátenie, pokiaľ sa, ak, sa to, ak to vôbec bude možné, ak vôbec, ak vôbec pôvodné krajiny ich vezmu naspäť. Teda ja sa pýtam, či toto je budúcnosť, ktorú sme vytýčili Grécku. Teda otázka zavretia alebo kontroly, kontrol na, hranic, na hraniciach, vnútorných hraniciach v Schengene, tá vlastne, môže povie, tá, tá vlastne môže viesť k tomu, a komisia sa k tomu môže vyjadriť, že jeden členský štát, možno dva alebo tri, e, z, z vonkajšou hranicou budú musieť znášať e, celé to bremeno, zatiaľ čo tie ostatné budú tvrdiť, my s tým nič nemáme. To je, ako, to je, tá, to je princíp Dublinu. Hej? podľa môjho názoru. A ja sú, skutočne súhlasím, a je to zrejme z celej diskusie, že my hľadáme vnútorné riešenia, ale ak sa dohodneme len na tomto pravidle Schengenu, bez toho, že by sme našli nejaké pravidlo pre relokáciu, bez toho, aby sme našli pravidlo pre jasné presídlenie, bez toho, aby sme zabezpečili, že v tretich krajinách utečenci budú mať e, dobré podmienky na to, aby zotrvali, tak potom v konečnom dôsledku táto Európska únia môže mať naozaj vážny problém. Takže ja sa snažím trocha e, brzdiť niektoré emócie, ktoré ktoré cítim z vyjadrení kolegov, kolegyňa kolegov, ale dala by som najprv slovo komisii, lebo dúfam, že bude schopná reagovať na všetky tie pripomienky a otázky, ktoré, ktoré poslankyňa a poslanci vyjadrili. Takže pán Mušov, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mňa veľmi teší, že veľká väčšina poslancov sa zaujíma o Schengen a o navrat k normálnemu Schengenu, ale normálny Schengen nedosiahneme tým, že zaujmeme jednotné stanovisko v parlamente. Bude si to vyžadovať viac a nie je to jednoduchá úloha. Musíme na tom spra- pracovať spoločne, aby sme sa vrátili späť k Schengenu, pretože inak Schengen skončí. Takže povedzme si, áno, vráťme sa k e, normálite, vráťme sa do normálu a vyriešme situáciu žiadateľov o azyl, ale vyžaduje si tu demokratický prístup. A ja som presvedčený, že Schengen sa vráti do normálnu. Všetci sa zhodneme na tom, že musíme dodržiavať Dublín, že nie je férové pre Grécko, aby znážalo všetku tú záťaž. Ale potrebujeme aj kvalifikovanú väčšinu v na rade, aby sme reformovali Dublin. A preto veľmi intenzívne pracujeme na tom, aby sme našli tie správne podmienky, ako Dublin reformovať. A pán Dupre sa pýtal ehm, a odpovedám áno, my toto oznámenie, ktoré sa týka budúcnosti Dublinu, chceme ehm, sme predložili 16. marca, ale sme to posunuli, pretože tu bol mimoriadný summit hneď deň potom a nebolo vhodné deň pred summitom eh, v rámci týchto alebo v, v strede týchto de, eh, rokovaní s Tureckom eh, predložiť takéto oznámenie. Takže my vás chceme ubezpečiť, eh, parlament, že my chceme reformovať Dublin, budeme na tom pracovať. Museli sme to o pár týždňov posunúť, ale v blízkej budúcnosti to predložíme. Neznamená to však, že súčasný systém bol zrušený. On nie je zrušený, eh, pretože komisia vydala oznámenie o reforme legislatívy a že legislatíva sa už eh, zmenila. Nie, ešte stále je tu vláda práva, a mm, toto, no, toto mm, súčasné rozhodnutie platí, kým nebude prijaté nové rozhodnutie, čiže tie súčasné pravidlá sa nadalej uplatňujú. A musíme zabezpečiť, aby sa Grécko vrátilo do tohto systému. Prečo je to také dôležité? Prečo sme pozastavili platnosť Dublinu pre Grécku? Nie pre ten prítok migrantov, nie preto, že to je pre Grécko neferová záťaž. E, nie preto, že nemôžu mm, dostať týmto požiadavkám, ktoré sa týkajú azylových postupov. Ehm, tieto postupy, oni fungujú, fungujú v Grécku, Grécko dosiahlo veľkého e, pokroku a naozaj smerujeme tam, kam sa chceme dostať. E, preto musíme zvážiť návrat Grécka do dublinského systému, ale to neznamená, že keď e, povieme, že jeden milión týchto žiadateľov o azyl, ktorí prišlo do Grécka, nie, to nebude vhodné. Musíme nájsť možnosť, ako, na, ako vrátiť týchto ľudí späť do Grécka dôležitá, aby sme zabránili tým sekundárnym pohybom, e, pretože keď tí ľudia si budú cestu, cestovať po Európe, ako sa im len zachce, tak to budú urobiť. Keď nebude tá hrozba, že budú poslaní späť e, a tak e, sa budú pohybovať, ale keď tu bude tá hrozba, tak to bude obmedzenie tých sekundárnych pohybov. No a relokácie. Pozrime sa na to. Relokácie nefungovali, pretože hranice boli otvorené. Keď ste uh, otcom sírskej rodiny a musíte čakať niekoľko týždňov a neviete, kam vás pošlú, alebo máte možnosť, jednoducho pôjdete rovno, ísť rovno do Nemecka, tak pôjdete rovno do Nemecka. Teraz je to komplikovanejšie dostať sa do Nemecka a relokácie boli spustené. Je to 200 relokácií denne, pretože ľudia zistili, že to je tá najlepšia alternatíva, najlepšie riešenie. Čiže keď tie relokácie budú fungovať, tak tam budú aj lepšie tie postupy na hraniciach a mm, potom zastavíme túto politiku jednoduchého prepúšťania cez hranice. Takže musíme mm, sa venovať tomu, čo sa deje v Turecku. Pani Gomez a viacerí sa k tomu vyjadrili. Ano, na rade sme sa s Tureckom dohodli a náš právny odbor rady zvažuje právnu, no, právnu záväznosť tejto dohody. A Turecko za týmto účelom možno považovať za bezpečnú krajinu. A rada 19. marca sa dohodla s Tureckom a tam sa povedalo, že nebude voči tomu namietať, ak budú podmienky splnené a keď sa budú dodržiavať tieto princípy, tak tento systém môže fungovať. Takže súčasne, momentálne pra- spolupracujeme aj s Gréckom, aj s Tureckom. Sú tam celé týmy našich právnikov, aby vypracovali dostatočné záruky, že tento systém budú, bude fungovať, e, tieto návraty späť do Turecka na základe ženevského dohovoru. A pani Gomez, keď eh, hovoríte o Sýrčanoch, ktorí vrácame späť do Turecka, a nie do Sýrie, nož to je iný príbeh. Eh, dovolte mi, aby som zdôraznil, že to, čo robíme, je, že, zva, že považujeme Turecko za bezpečnú tretiu krajinu, čiže každá osoba, ktorá sa dostane do Grécka, môže požiadať o azyl, ktorý má právo na to, aby požiadala o azyl, prejde týmto azylovým konaním a keď e, bude e, považované toto za riskantné, aby sa táto osoba e, vrátila späť do e, Turecka, tak ju tam nepošleme. Čiže bude to bežný e, právny postup, keď tam bude možnosť podania opravného prostriedku, tak bude tam, budú tieto osoby môž, môž, mať možnosť podať tento opravný prostriedok. A takže je to na základe článku 38 dohody, ktorá bola prijatá spolu, spolu spolurozhodovacom konaní aj s parlamentom, aj s radou, takže toto sa bude uplatňovať, táto smernica. A po, k tomu, čo povedala pani Veže, e, k tým právnym postupom, je pravda, že my by sme potrebovali áno, viacero legálnych spôsobov, aby sa tieto osoby mohli dostať do, do Európy. Áno, my pracujeme na týchto právnych, e, teda legálnych spôsoboch, ak by sa tieto osoby sa mohli dostať. Aj minulý e, piatok sme hovorili o presídlovaní, o možnostiach presídlovania. Ehm, mm, v júli to bolo 18 tisíc a teraz 45 tisíc ľudí budeme presídlovať, čiže my stanovujeme počty tých osôb, ktoré budú priamo presídlované z Turecka, takže e, dúfam, že to dosiahneme aj na európskej úrovni. My naozaj e, pracujeme na tom, aby sme zlepšili tieto legálne spôsoby. Je to len začiatok, ale naozaj na tom pracujeme, a rozvíja sa to. Ďakujem veľmi pekne komisie a naozaj súhlasím s tým, že predovšetkým komisia to, čo robí, um, že komisia robí čokoľvek, nech, môže, nech robí čokoľvek, musí, musia tu spolupracovať aj členské štáty. A je pravda, že tieto vysoké počty utečencov viedli k tomu, že tieto pravicové strany sa rozširujú a získavajú hlasy. A tiež súhlasím aj s tým, že tento jeden krok, ktorý sme urobili, to len jeden krok, že to nie je ten celý obraz. A súhlasím aj s tým, že ak by sme mohli späť posielať utečencov do Grécka. Mali by sme mať správne schémy premiesňovania a presídlovania No už ide o to, že tie veci sa vynímajú pekne eh, na papieri, ale musíme naozaj s tým súhlasiť a či oni s tým naozaj budú súhlasiť s týmto presídlovaním a premiestňovaním, a či naozaj v konečnom dôsledku nájdeme skutočné riešenia. Takže teraz by som chcela opäť dať slovo rade, či chcú niečo k tomu dodať, k týmto otázkam a pripomienkam našich kolegov. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ponajprv keď si pripomenieme, čo ste povedali v tom svojom úvode, že naozaj všetci sa chceme vrátiť späť do normálu a na tom pracujeme. Na tom pracujeme aj my na rade. My však pracujeme aj na iných záležitostiach, e, pretože to ste povedali tiež v úvode, my musíme pracovať na iných e, záležitostiach, my predkladáme legislatívne návrhy. E, práve teraz pracujeme na návrhu pre Európsku pobrežnú a pohraničnú stráž. To doplňa legálnu migráciu, aj tomu sa venujeme to je tiež jedna z našich priorít a pokiaľ ide o tú dohodu, ktorú uzatvorila minulý týždeň rada s Tureckou, musím súhlasiť s tým, čo povedala komisia. A ja naozaj očakávam, že v nasledujúcich týždňoch mm, zažijeme zlepšenie situácie, ktorá sa týka relokácií. Ďakujem za slovo. Dobre, veľmi pekne ďakujem. A zabudla som upozorniť vás na to, že tie emócie, ktoré sa týkajú navracania utečencov do Sýrie, to sa týka aj tých tureckých predstaviteľov Ehm, to sa týkajú situácie, ktorá je v Sýrii, Takže áno, ich vraciame do Turecka, ale sú tu aj určité správy, ktoré um, vzbudzujú určité pochybnosti o tejto situácii. Takže ak máme ešte niekoľko minutiek navyše, vidím, že pani Veržerák sa hlásila. Chcete sa ešte, pani Veržerák, chcete sa ešte vyjadriť? Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Komisia je zdá sa spokojná s tým, že denne uh, sa vracia 300 osôb a sú to tisícky, ktoré, tak povediať, sú ešte na zozname. Počet osôb mm, by sme mohli trošku znížiť, ktorí sa vracajú do Grécka, ale tento prítok neustane a preto by ma zaujímalo, čo si myslí komisia o tom, alebo ako, ako chce týchto ľudí prijať, ako chce dodržiavať medzinárodné právo. Je teraz Turecko naozaj bezpečnou krajinou za to, že dodržiava kritéria? Ale aké kritéria? Ja neviem, aké sú to kritéria, ktoré spôsobujú, že Turecko je bezpečnou krajinou. E, takže ja naozaj nepovažujem Turecko za bezpečnú krajinu, ja neviem. Dobre by bolo, keby sme mali predložené tieto kritériá, aby sme ich aj poznali. Áno, dobre. Takže ešte než sa k tomu vrátim, pán Depre. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi stručne, lebo sa len chcem ujsť, že som komisiu správne pochopil. Čiže ten dokument jún 2016 komisia predloží vyhodnotenie možnosti vrátenia sa k transferu smerom do Grécka podľa Dublinského nariadenia. Toto sa bude týkať iba tých ktorí e, prišli po 20. marci, po konkrétnom dátume? Toto chcem si ujasniť, chcem si tým byť naozaj istý. Okay. I'm not sure if commission... Neviem, či komisia ešte chce niečo dodať, pretože ja si myslím, že tá otázka, či Turecko je bezpečnou treťou krajinou alebo treťou krajinou pôvodu, alebo bezpečnou krajinou pôvodu, uh, Eh, aké sú tam kritéria, či tam sú kritéria, musíme eh, sa na to pozrieť. Nie celkom s tým súhlasím, avšak eh, tá situácia je aspoň jasná, že Turecko musí pracovať na svojom zozname, že tu musia byť kritéria, ktoré sa zakladajú na ženevskom dohovore ktoré sa týkajú vízka, víza, pokiaľ ide o liberalizáciu vízovej povinnosti. Je tam 75 bodov, na ktorých sa musí pracovať. Turecko zatiaľ splnilo len 32, ešte si to bude vyžadovať veľmi veľa práce. Avšak súhlasím aj s tým, že aj nás čaká ešte veľmi veľa práce, pokiaľ ide o naše členské krajiny. A ja chápem vaše obavy, že 300 utečencov, ktorých relokujeme denne v rámci Európskej únie, je maličké číslo, nízke číslo. Ale na druhej strane, keď sa pozrieme, ako to prebiehalo od septembra minulého roku, keď sa nám podarilo relokovať len 900 a teraz je to 300 denne, e, to je už zlepšenie. Ja viem, že to nie je dosť, ale je to zlepšenie, takže zdá sa, že si to všetko bude jednoducho vyžadovať viacej času. Takže komis- e, rada odpovedala, komisia už nechce reagovať, tak by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto veľmi dôležitej diskusie. A ešte taká posledná pripomienka. Z tejto diskusie a z ostatných diskusí vyplynulo, že musíme kontrolovať dodržiavanie všetkých opatrení, ktoré sme teraz zaviedli, ktoré plánujeme zaviesť. E, to pôjde cez rozhodnutie Európskeho parlamentu, pretože je veľmi dôležité, aby aj Európsky parlament zohral svoju úlohu v týchto kontrolných mechanizmoch, aby sme zabezpečili, že naše e, hodnoty budú dodržiavané. Takže to je veľmi dôležité. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia, za diskusiu o tomto bode a teraz prejdeme na ďalší bod nášho dnešného programu. E, ďalším bodom nášho dnešného e, programu sa do určitej miery tiež ako si týka šengenského priestoru. Ide to o právny, za, právny základ druhej generácie šengenského informačného systému SIS-2. Ide tu o technológiu na využívanie Um, otlačkou prstov a ide tu o dostupnosť a pripravenosť technológií na identifikáciu osôb na základe otlačkov prstov. E, toto je e, e, záležitosť, ktorá sa týka všetkých vstupov na základe otlačkov prstov, ale zároveň však toto sa zaklada na SIS-2 v právnom základe, ale tento kompromis, ktorý sme dosiahli, e, pokiaľ ide o fungovanie, e, toto môže byť aktivované len vtedy, keď tá technológia už bude pripravená. A mm, článok 22c e, rozhodnutia z dva komisia dostala za úlohu prezentovať správu o dostupnosti a pripravenosti požadovanej technológie a mm, parlament má byť e, tiež e, zúčastnený na týchto diskusiách. E, koordinátori LIBE rozhodli, že pripravia oznámenie o názoroch parlamentov, parlamentu. A teraz by som chcela požiadať komisiu, aby nám odprezentovala svoje stanovisko a potom sa budú o tom vyjadrovať aj naši členovia v diskusii. Takže pani Jansen. E, ďakujem, e, vážení, vážení poslanci, vážení členovia výboru. E, Libe. Moje meno je Suzana Jansen a mám na starosti fungovanie šengenský systém. Som z jednotky B3 a máme na starosti fungovanie hraníc a bezpečnosť a teraz by som sa s vami chcela podeliť o dobrú správu čo je, že táto druhá generácia SIS-2 eh, úplne funguje. Tento systém bol spustený 19. Eh, apríla 2013 a tento systém sa stal najväčším bezpečnostným nástrojom v Európe. Je to bezpečnostný nástroj pri presadzovaní práva a hraníc, bezpečnosti hraníc a tento sa využíva v rámci SIS. E, keď sme v roku 2013 spustili tento systém, e, tam bolo 47 miliónov záznamov, teraz máme 48 miliónov záznamov Um, keď e, sme ho spustili, mali sme 28 štátov, takže teraz už od apríla to bude 29 štátov, ktoré sa pripojili k tomu systému a koneční užívateľia sú všetky, e, všetky policajní, čiže všetky policajní úradníci a colní pracovníci, pracovníci na hraniciach budú pritom pracovať. Bolo tam 3 e, miliardy e, zásahov, čiže e, je to, je to veľké zvýšenie počas jedného roka. No a ešte jednu štatistiku, pokiaľ ide o využívanie tohto systému. V roku 2015 viac ako 150 tisíc policajných akcií bolo spustených na základe šengenského informačného systému a aj boj proti terorizmu. To všetko poukázalo na jeho užitočnosť. Toto je jediný nástroj v Európe, kde národné bezpečnostné orgány v Európe spolupracujú za podpory koordinátora, takže toto je veľmi dôležitý systém a je veľmi dôležité, aby sme tento systém plne využívali. Ako pani predsednička poukázala, na základe článku 22c SIS-2 právneho nástroja. Komisia bola povinná vypracovať správu o dostupnosti a pripravenosti technológií e, na identifikáciu osôb podľa otlačkov prstov. Toto je najvyšší, najväčší vývoj, ktorý sme zaznamenali a ktorý naozaj prispeje k úžitočnosti tohto systému. Takže ja naozaj ma veľmi teší, že mám dnes tú možnosť, že môžem popísať, aký úspešný tento systém je a ako dobre funguje aby ste vedeli, aké bolo pozadie. My už máme v systéme záznamy otlačkov prstov, takže momentálne je to viac ako 83 tisíc otlačkov prstov v systéme, ale momentálne sa to môže využívať len na potvrdenie totožnosti osoby. Ak je osoba už identifikovaná na základe datumu narodenia a mena, tak toto vyhľadávanie môže byť potvrdenie využitím záznamov otlačkov prstov. Ale čo teraz chceme dosiahnuť? dosiahnuť, je ďalší krok, aby sme, ubezpečili, aby sme zabezpečili identifikáciu totožnosti osobnosti. To je jedna z mnohých, jedno z mnohých vyhľadávaní v tomto systéme. A keď to naozaj bude plne funkčné, tak je to naozaj jasné vylepšenie druhej generácie systému, Teraz to využívajú temer všetky 20, temer všetky 29 e, krajín, len dvaja to nevyužívajú, ale momentálne s nimi vedieme rozhovory a dúfame, že to budú implementovať čo najskôr, že to implementujú čo najskôr, tak ako to plánujeme. Myslíme si, že Ďalším krokom na využívanie systému na identifikáciu osôb na základe otlačkov prstov uzavrie určité medzery, ktoré v Európe existujú, pretože nemáme celoeurópske automatizované rozpoznávanie osôb na bezpečnostné účely a keď sme diskutovali o screeningu, bezpečnostnom screeningu migrantov, tak e, máme e, veľmi veľa neidentifikovaných e, utečencov, e, pretože nemáme celoeurópsky systém identifikácie osôb na základe otlačkov prstov. Toto nie je bezpečnostná databáza, toto je azylová databáza a teda sa môže využívať len obmedzenom spôsobe na presadzovanie práva. Uh, Avšak e, tu e, zločinci využívajú falošné dokumenty, falošnú identitu. 25 záznamov v tomto systému majú e, alias osobnosti, teda falošné osobnosti. Takže tieto využívajú zneužívajú ten, e, tento, toto. Nemáme zatiaľ v šengenskom informačnom systéme a e, preto musíme zabezpečiť e, identifikáciu osôb na základe otlačkov prstov, či už na území EU alebo na hraniciach, aj keď sa snažia dostať sa do Európskej únie na základe falošnej identity. Vrátim sa teda k tej správe, o ktorú nám tu dnes ide aby naozaj dostupná e, technológia bola k dispozícii. Komisii sme v 2014 dali JIT e, e za úlohu, teda Spoločnom výskumnému centru, čo je tiež do komisie, tak sme im dali za úlohu vypracovať štúdiu, ktorá by sa detailne venovala tomu, ako táto funkčnosť otlačkou prstov sa implementuje na národnej úrovni a na európskej úrovni na identifikáciu osôb. Uh, Ehm, toto centrum vytvorilo e, správu, je k dispozícii aj verejne na ich internetovej stránke www.jrc.eu. Ak vás to zaujíma, môžete sa na to pozrieť. A e, my sme na základe štúdie pripravili správu, kde sme samozrejme odporúčania e, JRC zapracovali. Oni e, sa zaoberali najnovšou verziou Eurodaku a VISu. E, toto sú systémy, ktoré fungujú na základe tejto technológie. No, v VIS máme 100 tisíc, e, pardon, 1,4 milióna záznamov, v Eurodaku je to viac než 4 milióny záznamov. IRC e sa venovalo aj deviatim národným e, systémom a dospeli k tomu záveru, že technológia je k dispozícii a úspešne sa využíva vo veľkom rozsahu, dokonca vo väčšom rozsahu, než tomu bude v prípade SIS. Čiže ako si my predstavujeme využívanie identifikácie v SIS na základe otlačkov prstov. Momentálne máme asi 800 tisíc záznamov o osobách a všetky tieto záznamy otlačkov prstov tak tieto eh, sa dajú priradiť iba k existujúcim eh, kategóriám varovaní, existujúcim eh, kategóriám alfanumerických znakov. a neočakávame, že by sa tento počet e, osobných záznamov zvýšil. Za posledné roky je relatívne stabilný a väčšina týchto záznamov e, sa spojí s arestom. Toto je najdôležitejšia e, kategória rizika a taktiež kategória vstupu na územie opätovného vstupu, kde sa zabraňuje vstupu občanov tretich krajín na naše územie, ak už im bol vstup na územie niektorého členského štátu v minulosti odmietnutý. Čiže očakávaná, očakávaný rozmer eh, EFIS v rámci SIS. Eh, tento rozmer je menší ako v prípade národných systémov alebo v prípade Eurodaku či VISu. No a kedy by sa tieto otlačky prstov kontrolovali? Za prípady využitia 3 miliardy vstupov za minulý rok do SIS. Nevieme, koľko osobných e, nejakých varovaní bolo prešetrených, teda z týchto 3 miliónov z týchto troch miliard, koľko sa týkalo osôb a koľko sa týkalo predmetov, ale kedy sa môžu tieto otlačky prstov využívať napríklad eh, pri eh, žiadosti o víza, konzultát musí eh, kontrolovať databázu VIS a zároveň SIS. Keďže tam je to kategória varovania, tak by sa mohla tieto účely využívať táto funkcionalita. čiže keď niekto požiada o víza, dali by sa ešte to otlačky prstov. Ďalej využitie otlačkov prstov pre občanov tretich krajín pri vstupe na naše územie, čiže na hraničných priechodoch. Tento systém bude identifikovať aj osoby, ktoré na základe otlačkov prstov Čiže takáto možnosť sa bude môcť využívať. A ďalšia možnosť, s ktorou počítame, to sú nejaké mobilné terminály na policajných eh, staniciach na overenie konkrétnych osôb, ich identit na území členských štátov. Leto tlačky, táto možnosť eh, tu s tou nepočítame. A využívali by sme ich v prípade možno nezvestných osôb, napríklad e, nezvestné deti. Čiže keby počas kontroly sa preukázalo, že otlačok prstu na konkrétnej veci sa dá priradiť k nezvestnej osobe, dieťaťu, tak v takomto prípade by sa mohol tento otlačok prstov dostať do databázy. Implementácia bude podľa nás postupná. Táto funkcia v iulíze malo by to byť od konca roku 2017 k dispozícii a podľa právneho základu, podľa existujúceho znenia 22C na stroja neexistuje pre členské štáty povinnosť používať túto funkciu. Nemyslíme si, že všetky štáty začnú s implementáciou už v roku 2017, ale myslím, že to bude postupné. Už sú krajiny, ktoré o to majú veľký záujem. Nebude ich málo, ktoré to spustia relatívne rýchlo a, a ďalšie potom asi neskôr. Čiže ďalší krok spolupráca s členskými štátmi na úrovni expertov, aby sme definovali kvalitu otlačkov prstov. Toto je jeden z najhlavnejších prvkov, teda aby bola postačujúca tá kvalita na využívanie pri hľadaní. A potom v ďalšej fáze definovanie biznis požiadaviek, napríklad reakčný čas, kvalita toho, čo sa očakáva a potom tie prípady používania, kedy sa to bude používať a potom celková architektúra na tomto základe. Tú prácu sme už spustili, diskusie na úrovni odborníkov členskými štátmi a z júli prebiehajú a implementujúce e, implementačné komisie by malo prísť v druhom pol roku a potom konkrétna implementácia do konca budúceho roka. Ďakujem. The... Ďakujeme pekne. Áno, techniky, ktoré fungujú v rámci SIS a iných systémov. Je toho veľa, čiže naozaj je potom dopodrobne sa povedať, či to bude fungovať, ako, aby sa to na roku 2017 mohlo spustiť. Niektorí z kolegov sa týmito otázkami zaoberalo, takže ich asi viacero aj výstupy a ako prvý sa prihlásil pán Kojo, ktorému týmto dávam slovo. Ďakujem, pani predsednička. Vítam správu komisie. A chcem povedať, že by bolo dobré, keby tie odložky postov boli v systéme. Je to teda e, vítaný postup z dôvodov, ktoré tu už boli odprezentované, ale ešte z dvoch ďalších dôvodov. Poprvé, zastupkynia komisie povedala, že identifikácia keď dôjde k nejakým trestným činom a v boji proti problémom pod názvom John Smith. Čiže keď je nejaké bežné meno, spustí sa konanie proti tejto osobe z nesprávnych dôvodov, pretože chceme osobu e, s rovnakým menom, ale nie tú istú osobu. Čiže Zavedenie otlačkov prstov pomôže rozlíšiť toho správneho Johna Smitha od toho nesprávneho. Či už ide o poskytnutie pomoci, zadržanie alebo iné účely. A druhá vec, na som chcel poukázať, pred pár rokmi v správe bol identifikovaný jeden z hlavných problémov spočívajúci v kvalite tých otlačkov prstov a vtedy uh, tak má 25 e, tých otlačkov ne, nebolo použiteľný vzhľadom na to, ako sa odoberali. Nerobilo sa to správne. Čiže komisia v tejto správe poukazuje aj to podkuté údajmi ERC a oni hovoria, že sa má použiť live scan, teda prístroj, ktorý berie otlačky priamo z obrazovky a teda nejde o otlačky atramentového charakteru. Takže dúfam, že tie otlačky budú teraz e, kvalitnejšie a budú použiteľnejšie než v minulosti a že tie problémy, ktoré sme mali v minulosti, sa týmto zredukujú. A ešte posledná vec, pani predsednička. Ten problém nespočíva v tejto správe, ale myslím, že v Libe sa na to musíme pozrieť. A nielen v Libe, ale aj v komisii a v rade. A toto je problém, ktorý spočíva v tom, že tu máme takéto dokumenty, ako elektronický pás, teda tie základné dokumenty, ja tam mám otlačok prstu a teda preukážem tým, že toto som ja teda moja fotka a môj odtlačok, to je v tom čipe v rámci toho pásu. Ale v prípade falošného pásu tam bude moja fotka, ale nebude tam moje meno, napríklad tam bude meno Katrin. Áno, ženské meno s mužskou fotkou a moje odtlačky. Nemáme na európskej úrovni žiaden právny základ na rozhodnutie o tom, aké dokumenty musia každá krajina používať pri vydávaní eh, týchto pasov, čiže základné dokumenty. Nemôžeme k tejto veci prijať legislatívu, ale ak tieto dokumenty majú získať našu dôveru, tak si musím to skúklásť. keď vydávajú členské štáty tieto dokumenty, ako sa definuje vlastníctvo takéhoto dokumentu, Čiže osvedčené postupy, ich výmena, s uvedomením si toho, že síce nemôžeme príjmať legislatívu tejto oblasti, ale aby sme túto naozaj riešili na politickej úrovni, ak máme mať väčšiu dôveru k takýmto dokumentom, musíme si byť naozaj istí, že to vydávanie dokumentov prebieha najlepším možným spôsobom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Vy ste boli spravodajcom, veci poznáte lepšie než ja ale to, do akej miery sú naše dokumenty bezpečné, teda nakoľko jednoducho sú, falšova- sú falšovateľné, to je samozrejme dôležité. A otázka kvality tých odňatých otlačkov prstov, napríklad e, osoby, ktoré sú neplnoleté, ich otlačky sa môžu vekom meniť. To je tiež vec, ktorá je na diskusiu. A teraz pán Depre, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja som tu hovoril so Sofie, všetku moju pozornosť si uzurpovala. No, ale teraz na vážnu nôtu. Ja som si so záujmom prečítal záver tejto správy. Teším ma, že tam vás, že technológia identifikácie na základe digitálnych otlačkov je k dispozícii a môže sa integrovať do SIS-2 tí, čo si to pamätajú, ako sa spúšťal systém SIS-2, aké problémy a prekvapenia sa tam objavili, tak to je naozaj vynikajúca novinka. Mám viacero otázok. Zastupkynia komisie v tej správe hovoríte aj o technických možnostiach, pokiaľ ide o rúku, rýchlu konzultáciu v rámci SIS, napríklad pri prechode hranice. Uh, čiže sekundy na, verifika- na to overenie. Môžete to prosím potvrdiť, že takáto možnosť existuje, že tá rýchlosť je takáto. A aké miesto to bude zaujímať počas tých jednotlivých fáz eh, uplatňovania Smart Borders. Vy ste hovorili, že SIS je efektívny systém na európskej úrovni, pokiaľ ide o bezpečnosť, najefektívnejší. Ak mám dobré informácie, tak je tam asi 800 tisíc takýchto varovaní týkajúcich sa osôb. Ale iba 90 tisíc tých digitálnych odtlačkov tam je. Z čoho to vyplýva? Spomíname si, že 23 odsek 2, rozhodnutie 2007 rady, tam sa hovorí, že digitálne otlačky sa môžu tam k takémuto varovaniu pripojiť, ak ich má členský štát k dispozícii. Čiže ak v tom prvom krajine, ak tej prvej krajine to nebolo. Čiže počujem, že je tu také pravidlo, že keď napríklad e, nejaký štát požaduje o varovanie a keď niekto iný má takéto otlačky, tak ich automaticky postupí. Čiže ak chceme posilniť SIS eh, a účinnosť pre bezpočnosť, tak by sa mohlo z toho urobiť takéto pravidlo, jednoduché pravidlo. Alebo to nevyhodnocujem správne. Vy ste hovorili aj o falšovaní dokumentov. Týka sa to osôb, ktoré sa nachádzajú nelegálne v šengenskom priestore. A z tohto dôvodu a z ďalších dôvodov sedmička, tento článok Schengenského kódexu, kde sa hovorí o povinných e, kontrolách na vstupe a výstupe zo Schengenu, tak tam sa uvádza, že biometrické prvky v pasoch a cestovných dokumentoch, že tieto sú predmetom overovania, ako teda dobre čítam. Ale je tu viacero prípadov, kedy občania EÚ, ktorých kontrolujú systematicky, kedy nepotrebujú pás alebo nejaký cestovný doklad pri vstupe do niektorých krajín, napríklad z Belgicka do Írska, keď idete, alebo do Spojeného kráľovstva, alebo do Maroka, alebo do Tuniska, tak pás netreba, stačí e, občanský preukaz. Čiže moja otázka je následovná. SIS, jeho využitie Nemalo by tam byť aj v prípade IDčok, nemala by tam byť nejaká homogenizácia pravidiel, teda biometrické údaje podľa nejakých spoločných noriem, že by sa tam objavovali? Ja viem, že momentálne to rozhodnutie neobsahuje takýto prvok, ale podľa mňa to logicky nadvezuje na to, čo teraz robíme. Pretože chceme mať nástroj na kontrolu, na systematickú všetkých, ktorí prechádzajú teda všetky cestovné doklady, eh, nielen pasy, ale aj eh, bežné idečka. Tam tá kontrola momentálne nie je efektívna. Podľa mňa je to relevantná otázka. Mal by som ešte aj ďalšie, ale nie sú až také naliehavé, takže tu by som svoje vystúpenie ukončil. Ďakujem, pani predsednička. Ja, vielen herzlichen Dank. Merci beaucoup, monsieur Uh, Ďakujem veľmi pekne, pán Dupré. Je veľa otázok, ktoré sa zaoberajú technickými možnosťami, otázkou toho, ako zabezpečené sú tie otlačky prosto, eh, ako sa vymieňajú zabezpečené dokumenty, ako sa zabezpečené tie doklady. A tiež je otázka, či všetky orgány v členských štátoch vedia zabezpečiť, že keď ja pôjdem na príslušný orgán a poviem, že chcem nový pás a poviem, že moje meno je Martina Müller, čo nie je pravda, ako vlastne ten orgán bude môcť overiť moju totožnosť. Takže toto je Ehm, ďalšia otázka. No a je tu tiež otázka toho, ako ten systém bude fungovať v praxi. Takže sú tu, sú tu rôzne ďalšie otázky, no ale ja nemám žiadnych ďalších e, rečníkov, takže pani Jacek, môžete sa vrátiť možno k otázkam našich poslanky a poslancov. Ďakujem veľmi pekne, som veľmi vďačná za túto otázku. E, E, z technického hľadiska by som rada dala slovo kolegovi Richardovi Weberovi, ktorý by odpovedal na tie odbornejšie záležitosti, ale ja sama by som chcela sa venovať záležitostiam, ktoré ste spomenuli, na ktoré viem odpovedať. Pán Koeliu povedal, že kvalita odtlačkov, ktoré sú v systéme, e, je veľmi premenlivá. Takže aj e, ak je nejaký štandard 2000 e, a aj ak e, e, proste je niečo dohodnuté, tak stále, stále sa uploadujú aj pdf a JPEGy, teda grafické súbory nižšej kvality. Takže dúfame, že v budúcnosti všetky záznamy otlačkov prstov, ktoré nebudú v súlade s týmto s týmto formát, požadované, s to požadovanou formou, tak budú zamietané. A toto bude potom treba kontrolovať v tých centrách, aby sa vypustili tie záznamy, ktoré nie sú zodpovedajúce na e, všetky tie existujúce, ktoré nesplňajú podmienky, tak tie potom budú vypustené, aby ten systém sa prečistil, aby bol, aby bol skrátka kvalitný. No a ďalej by som chcela sa vyjadriť k tým e, k odbraniu otlačkov neplnoletých oslov, e, osôb. Tu sa hovorí v Eurodoku o tom, že možno odobrať otlačky pod prstov už osobám starým 14 rokov ono odoberanie potlačkov, otlačkov prstov legislatívu, alebo teda sredie legislatívu členského štátu, ale v princípe maloletých, alebo teda deti možno e, spracúvať e, od 6 rokov, teda im možno odoberať otlačky prstov a otázka je len, ako e, je vlastne táto informácia využiteľná, pretože deti takéhoto malého veku sa vyvíjajú, rastú, takže tie otlačky sa veľmi menia. Je otázka, do akej miery je to potrebné. Takže to je jedna vec. Ale druhá vec sú nesprevádzané, nesprevádzané malolety. Pred niekoľkými rokmi sa hovorilo o tom, že nesprevádzané malolety prichádzajú do Európy, sú registrovaní e, to bolo konkrétne v Taliansku. E, v Taliansku im boli odoberané otlačky prstov, ale oni potom utekali utekali z tých táborov, pretože nechceli zostať v Taliansku, eh, nechceli ani požiadať o azyl, jednoducho nelegálne. Boli, stali sa vlastne v, v Eurodaku, boli označení ako nelegitímni alebo nelegálni migranti a eh, momentálne sú presunutí do SISu, ale len ako alfanumerické údaje, teda ich meno eh, a nejaký odhadovaný dátum narodenia, pretože ani to vlastne nebolo ako zistiť. Takže sú tu deti, ktoré hm, pobiehajú po Európe a v súčasnosti nie je systém, ktorý by umožnil ich identifikovanie pretože ak by boli niekde zadržané na území iného členského štátu a povedia iné meno tieto deti, tak ten systém nebude schopný ich nájsť, lebo jediný vyhľadávací parameter je podľa mena. No a preto v systéme Eurodac e, možno sú registrovaní títo ľudia ako nelegálni migranti, ale nie je možné, od, nie je možné porovnávať tieto e, databázy odlačko prosto v Eurodacu. A to je práve taký ten nedostatok, ktorý to máme. Ale to je vec, ktorú sme len zistili teraz nedávno na základe projektu v Taliansku a vlastne to bol, motiváciou bolo, že podľa nášho názoru e, vekový limit pre nesprevádzaných maloletých by mal byť e, minimálne znížený z hľadiska registrácia. Ak budú za, zadávaní do systému SAS na základe svojich odlačkov prstov, tak by určite e, vlastne mali byť odberené otlačky prstov aj vo veku do 14 rokov, pretože počet takýchto detí stúpa. Teraz majú možno 13-14 rokov títo nesprevádzaní maloletí Takže je to reálny problém, je to reálna záležitosť. No, aby som odpovedala na tie technické otázky, teda reakčný čas, závisí to od eh, situácie na hranice, ale teraz v systéme VIS eh, je situácia taká, že systém dokáže eh, reagovať do niekoľkých sekúnd, závisí to samozrejme aj na národnej implementácii a e, najmä e, pásme pripojenia konkrétneho bodu, ale e, ak je to súčasťou národného implementačného projektu tak, e, a je to urobené správne, tak by to mali byť sekundy. A na hranici je samozrejme požiadavky, je tam požiadavka, aby reakčný čas bol do 8 sekúnd. No a my už máme členský, e, teda e, spätnú väzbu od členských štátov, ktoré hovoria, že 10 sekúnd už je veľa. Teda snažíme sa znižovať ten reakčný čas, ktorý nie je vždy ideálny, ale na policajných útvaroch ten reakčný čas e, môže byť aj niekoľko minút, tam to nie je e, proste nutná situácia, tam si na to môžu počkať. Čiže závisí to veľmi od situácie, na hranici je to niečo iné, keď tam ten človek čaká a pri vyšetrovaní to je samozrejme zase iné. Ale snažíme sa tam na hranici teda zabezpečiť dostupnosť do 8 sekúnd a na, obrazok na obrazovke vlastne vidno, koľko to trvá, alebo koľko to trvalo. A ďalej je tu e, problém východiskových dokumentov, tu by som dala slovo Richardovi. Takže ak mi dovolíte. Takže ja by som tu chcel zareagovať na to, čo sa pýtal pán Koeliu. E, presnosť automatizova- systému automatizovanej identifikácie otlačkov prstov súvisí s kvalitou tých e, odoberaných otlačkov keď sa vrátime do počiatkov vízového, teda vízového informačného systému VIS, kedy sme vlastne v tej eh, špecifickej skupine pracovnej eh, o týchto veciach diskutovali, tak sme sa dohodli na tom, že už pri vstupe bude určitá kontrola kvality. A ten, tá kontrola kvality spočíva v tom, že ak informácie, ktoré vstupujú do VIS, sú a, a kvalita o žiadateľovi eh, o víza je príliš nízka, čo neumožňuje jeho identifikáciu, tak ju nebudeme zadávať do systému VIS. A tie, tie nekvalitnejšie e, e, otlačky prosto tie prichádzali od napríklad osôb, ktoré neboli až tak e, zručné, a to najmä z konzulátu ministerstva zahraničných vecí. Na druhej strane dúfali sme, teda dúfame, že, že policajti, dajme tomu, sú, sú, sú vyškolení lepšie, takže tam tá kvalita otlačku mala byť lepšia. My sme robili takú štúdiu, navštívili sme uh, niekoľko členských štátov a skúmalo sa vtedy, aká je reálna kvalita otlačkov prstov v systéme AFIS, to je e, kriminalistický systém policií a prekvapením bolo, že e, kvalita otlačkov v tomto systéme je veľmi, veľmi vysoká. Ako povedal pán Koeliu, my sme e, vlastne sa ubrali tým, ubrali tým istým smerom ako vo VIS, teda tie otlačky e, prstov, že sa budú odoberať na systéme alebo teda na zariadeniach LiveScan, teda to je uh, už vlastne to, čo poznáme z hollywoodských filmov, že si proste človek musí, musí natrať ten uh, e, atrament na ruku a otlačiť to na papier, to už je otázka minulosti, čiže už by sa mali používať len tie elektronické skenery, LiveScan, no a potom tie zdrojové alebo východiskové dokumenty tu um, No, prebehol výskumný projekt v uplynulých mesiacoch, niekoľko ich vlastne bolo, jeden z nich je Fidelity, tak e, výsledky týchto projektov ukázali, že treba niečo urobiť. A na no, nešťastie mandát komisie v tejto chvíli je veľmi obmedzený. A myslím, že na tom sa zhodneme aj my, teda aj vy, <laughs> vy s nami a na politickej úrovni možno by bolo dobré niečo na tom zmeniť, aby, aby sa to zlepšilo. E, ale nejde teda len o východiskové dokumenty. Veľmi dôležitým e, veľmi dôležitým pozmeňovaním dokumentov je, že vlastne s pomocou počítačov sa dve fotografie tvári e, skombinujú. Tie počítače to dokážu urobiť tak hladko, že vlastne vznikne úplne nová tvár, ktorá sa podobá na obidve osoby, teda aj na pôvodného držiteľa a pasuje na toho nového. E, no a e, pán Koli, ste vie o tejto problematike tých zdrojových dokumentov, alebo teda východiskových dokumentov a vie, že eh, ak sa uplatňujú najlepšie skúsenosti, praktické skúsenosti, tak eh, už od veku 6 rokov to dieťa, keď rastie, tak dochádza k takým zmenám, že tie pôvodné otlačky alebo proste pôvodné, pôvodné stotožnenie eh, veľmi ťažko sa realizuje. No a pokiaľ ide o to, čo hovoril pán, pán Tupre, tak rýchle vyhľadávanie to bude závisieť na, samozrejme na peniazoch, ktoré sa minú na systémy, teda výpočtovú kapacitu a prenosovú kapacitu systému a, e, a systémy, ktoré budú vyhľadávať tie otlačky prstov. Potom je tu samozrejme kvalita otlačka. A ďalej je množstvo záznamov, ktoré systém má. Vieme, že BIS bol vybudovaný, aby zvládol zhruba 70 e, miliónov otlačkov za niekoľko minút a vieme, že teraz ten systém je niekoľko rokov starý, vývoj v počítačových počítačovom odvetví napreduje veľmi rýchle a je možné, že e, spolu s odborníkmi a krajinami e, na celom svete, ktoré realizujú podobný systém, tak e, sa domnievame, že vyhľadávanie do 2-3 sekúnd bude možné v databáze zhruba miliónov, milióna E, otlačko prstov. Vy ste spomenuli e, tie smart borders, links, teda ak sa e, otlačky prstov budú získavať pri vstupe príslušníkov tretich krajín, tak podobnú funkciu by sme mali mať vo vstupno-výstupnom systéme aj, pre, aj, aj v šagenskom informačnom systéme teda e, e, tretí štátny príslušník e, budú môcť odbrať odlačky na hranici a príslušný policajt alebo príslušník bude môcť vyhľadávať systéme VIS, aby overil, či už tie odlačky náhodou v databáze nie sú. No a myslím, že by sme ne, myslím, že by sme mali veľmi opatrne um, obozretne pristúpať k tomu, aby sme nevytvorili nejaký amalgám medzi cest, medzi uh, overovaním, medzi tými metrikami na overovanie cestovného dokladu a uh, nejakými inými vecami. Vieš, viete, že všetci asi máme taký pas, kde sú biometrické dáta, kde je uh, obrázok tváre zakodovaný a otlačky prstov, ale uh, protokol hovorí, že by sme mali minimálne pri e, vstupe, teda pri kontrole na hranici na vstupe mali zabezpečiť, že, alebo teda overiť, že, že, že doklad patrí osobe, ktorá ho nesie. Teda toto nazývame overenie nositeľa E, teda to, že váš, váš obrázok, ktorý si pozrie buď príslušný na hranici alebo po, počítač, takže zodpovedá tomu obrázku, ktorý je zakodovaný v doklade a to nesúvisí s vyhľadávaním otlačkov prstov v systéme SIS, pretože ak na kontrol na hranici sa, overuje, sa, kontroluje, e, sa kontroluje pas, e, snímajú vašu tvár z nejakého dôvodu colník, alebo teda, pardon, príslušník pohraničnej stráže má pocit, že niečo nie je v poriadku, tak si zoberie človeka nabok a vykoná sekundárnu kontrolu, e, zistenie totožnosti a tam potom má niekoľko možností kontroly a e, lustrovania v databázach, ale v prí, osobitne v prípade e, šengenských kontrol na hraniciach, tak tam sa vlastne kontrolujú údaje z cestovného dokladu, ktorý ktorý e, držiteľ má pri sebe. No a potom som, by som chcel povedať niečo o homogenizácii, teda o štandardizáciu údajov, ktoré sú na občianských preukazoch, čo nie je zatiaľ tak. A fakt je taký, že naši vlastní občania legálne majú právo nosiť niekoľko občianských preukazov a, a to nielen na to, aby mohli uh, cestovať v rámci Schengenu, ale môžu navštíviť aj mnoho tretich krajín, napríklad Maroko alebo iných partnerov, s ktorými uzavretá dohoda. Čiže je faktom, že ak budem mať občanský preukaz, ktorý je papierová kartička a bezpečnostné znaky nemá takmer žiadne a e, popri tom mám aj elektronický pás najnovšej generácie, ktorý má v sebe čip, tak to je jednoducho dosť čudná situácia, hej, keď každý z týchto dokumentov má rovnakú platnosť. Takže toto tiež sa snažíme vyskúmať a zistiť, ako by sme mohli harmonizovať tento prístup, teda typ cestovného dokladu a mieru jeho zabezpečenia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, takže to hovorí predsedajúca. Um, bola veľmi plodná diskusia, v tejto oblasti ešte budeme rokovať, zatiaľ nemáme presný harmonogram, ale náš výbor by mal začať pracovať na uznesení, tak aby sme e, mohli prezentovať svoje stanovisko e, a takisto by sme chceli diskutovať o otázke inteligentných hraníc, smart borders, systém hodnotenia fungovania systémov a tiež by som povedal, že mám isté obavy, že ak e, budeme naozaj používať otlačky prstov úplne všade, takže či to vôbec bude nejak veľmi užitočné, lebo v Nemecku môžete mať e, v občianskom preukaze otlačky prstov, ľudia to zatiaľ odmietajú, lebo nevidia nejaký význam, um, ale my budeme o tejto veci ďalej rokovať. Otázka je, či uh, E, tie doklady sú dostatočne zabezpečené, či je naozaj e, otlačok, e, otla, či sú otlačky proste jedinočnou identifikáciou osoby. Ďalej treba nastaviť a ošetriť postupy tak, aby nebolo možné, nebol možný prienik do systému a pozmenenie údajov priamo v systéme, teda ochrana pred hackermi. Každopádne v tejto téme je veľa zaujímavých záležitostí, ale teraz by som chcela povedať, že budeme musieť pristúpiť k hlasovaniam a ja chcem upozorniť všetkých, že že Ehm, by som vás poprosila, aby ste používali hlasovacie kartičky. Takže tí, ktorí nemáte tú kartičku teraz pri sebe, budeme hlasovať elektronicky, tak by som vás poprosila, aby ste si vyšli nájsť, lebo ehm, ehm, hlasovanie bolo naplánované na 18.20. My nemôžeme začať hlasovanie a tí, ktorí kolegovia, ktorí si to naplánovali na 18.20, prídu neskôr a my už, budeme, <laughs> my už budeme hotoví. Takže by som vás poprosil o strpenie. 18.20 by sme začali e, s hlasovaním. Pardon, poprosil by som vás, aby ste tu boli tak dve minútky predtým, aj s kartičkami a, e, a potom budeme hlasovať. Dobre? So, okay, it's now 6.21, so we, I gave you one additional minute. Dobre, takže už je 18.21, dala som vám ešte minútku navyše, aby sme zabezpečili, že každý má svoju hlasovaciu kartičku, takže budeme dnes uplatňovať smernicu, rady a tak ďalej, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní. Čiže v krátkosti smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní. Helga Stevens bola spravodajkyňa, ja neviem, či sa chce k tomu vyjadriť. Dobre, takže môžeme priamo začať hlasovaním. Všetko hlasovanie bude prebiehať elektronicky a začíname pozmeňovacím návrhom 1. Hlasovanie je otvorené. Končím hlasovanie. A je to jasne zamietnuté. Takže teraz prejdeme rovno na dvojku. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Trojka a štvorka. Štvorka, kompromis 1. Otváram hlasovanie. Kompromis 1. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 2. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz je to kompromis 3, otvorené hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. A teraz pozmeňovací návrh 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 15. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 16. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromisný návrh 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromisný návrh 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromisný návrh 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 23. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. A teraz konečné hlasovanie o modifikovanom texte. Otváram, zatváram. jasne prijaté, takže blahoželáme spravodajkyni a všetkým vám želám príjemný večer. Končím naše dnešné stretnutie.